Dear colleagues, please get seated so that we can start this slide. Prosím, usadte sa kolegovia, aby sme mohli začať. Už máme meškanie. Thank you and thank you to those who came on time. Ďakujem všetkým, ktorí prišli na čas. Mali by sme sa dohodnúť, či keď sa to povie na 9, tak by to malo byť o 9, lebo sa potom dohodneme, že keď je to o 9, tak je to tak či tak 9.15, pretože tí, ktorí prišli na čas, je to voči mi nefér. Teda bod 13, to je dôležitý bod, Európsky semester pre koordináciu hospodárskej politiky pre eurozónu na rok 2019. Spravodajkyňou je Esther de Lange. Teda budeme sa venovať približeniu návrhu správy najskôr dostane slovo spravodajkynia, potom tieňoví spravodajcovia a potom e, krátka diskusia v rámci CatchDI, ak bude dostatok času. Možno by som nemal hovoriť na miesto Ester k téme nič. Len ešte pripomenieme, že vzhľadom na krátkosť času teda zhrnieme si to po rozprave. Času je naozaj málo celkovo na pozmeňovacie návrhy. Teraz sme trošku pod tlakom. Nech sa ti páči, Ester, máš slovo. nice. Ďakujem, pán predsedajúci. Áno, vždy je príjemné eh, využiť tento časový tlak o 9 ráno. Tí, ktorí eh, to poznáte, eh, to viete, tým, ktorí to nevie, týmto pripomeniem je to druhá správa e, z tohto cyklu. Mali sme správu o hospodárskom raste a o prieskume, e, ktorý s tým súvisí a teraz v druhom rade sa venujeme správe, ktorá sa týka konkrétnych odporúčaní podľa jednotlivých krajín v rámci implementácie. Teraz e, celková hospodárska situácia. K tomu sa už vyjadrili mnohí rečníci. Ešte stále vnímame pozitívne hospodárske trendy, tie očakávame, že budú pokračovať Celkovo európska ekonomika rastie už 7 rokom, ale vždy je tu nejaké ale, isté, že postupuje to pomalšie. A isté, že ešte stále máme v spoločnosti obrovské výzvy aj v hospodárstve našej krajiny, Nezamestnanosť mladých v niektorých krajinách je mimoriadne vysoká. V iných krajinách vidíme tlaky na trhu práce, je ťažké obsadiť pracovné pozície. A okrem toho by som chcela ešte zúrazniť a poukazujem na to aj správe, máme um, hospodárske rizika, taktiež politické neistoty, keď sa pozrieme na obchodné vojny medzi USA a Čínou po včerajšku, po včerajšom večeri, nemôžem nespomenúť hospodárske rizika súvisiace s Brexitom bez dohody. To zasiahne Európsku úniu celú. Mnoho krajín to však zasiahne mimoriadne. Britániu však to zasiahne ešte o mnoho viac, ako dokazujú aj vlastné čísla napokon. Potom ďalšie riziko, keď sa pozrieme na globálny rámec. Ďalšia výzva pre Úniu je v tom, že naša ekonomika má nižší potenciál rastu oproti iným regiónom sveta. Čo sa týka priorít, nebude prekvapením pre tých, ktorí ma poznajú, že ja, podobne ako komisia, zdôrazňujem to, že je potrebné konať v troch navzájom prepojených pilioroch, tak povediac. Po prvé, e, zodpovedná fiskálna politika, po druhé, efektívne štruktúrálne reformy, Tým musia pokračovať a po tretie, zacielené investičné stratégie, aby sa pripravila európska ekonomika na 21. storočie a s tým súvisiace výzvy. To e, samozrejme súvisí s e, tým trojuholníkom ktorý Európska komisia neustále zdôrazňuje. Spomeniem teda všetky tri tieto oblasti stručne. Poprvé, zodpovedná fiskálna politika. Tu je potrebné plniť pak stability a rastu predovšetkým so všetkými flexibilitami, ktoré mimochodom už tak či tak má, tak aby sa vytvorili odolné ekonomiky, ktoré budú pripravené na prípadný hospodársky úpadok a taktiež je pripravené na narastajúci tlak, ktorý spôsobuje starnúce obyvateľstvo. Taktiež je dôležité um, zamerať sa aj na finančnú stabilitu v rámci tohto paktu ďalej. Otázka dlhu. Tu nie je prekvapením, že priemerné miery dlhu sú ešte stále nad eh, rámec únosnosti eh, eh, oproti HDP. Zdá sa, že zatiaľ je to v rámci únosnosti, ale je tu obava, že do budúcnosti e, sa náklady súvisiace so spravovaním dlhu môžu vymknúť pod kontroly a môže to spôsobiť e, problémy, ak sa zmenia, najmä úroky ďalej. Priemerná fiskálna úroveň, e, sa, tu sa to mierne posunulo nahor v roku 2019, pričom FB odporúčilo v skutočnosti neutrálnejšiu pozíciu ďalej. Štrukturálne reformy tu viac menej sa zhodneme na tom, že sú potrebné, ak sa vykonajú správne, aby sa zvyšovala konkurenceschopnosť, aby sa zaistila väčšia odolnosť ekonomiky, ďalej trh práce. To bude naďalej v centre pozornosti pre komisiu a aj pre nás tým pádom, tak aby sme sa dokázali vysporiadať 21. storočím, musí sa viac investovať do zručností, do um, inovácií, O tom sa rokovala medzi politickými skupinami, keď sme vypracovali program pre Európsku komisiu. Celoživotné vzdelávanie, investície do zručností. Myslím, že na tomto sa viac menej zhodujeme. Čo sa týka priority, tretia oblasť, investície. Tie sú nevyhnuté na to, aby sa zvyšovala produktivita, aby sa zlepšovali zručnosti, inovácie a taktiež hľadiska dlhodobého potenciálu rastu. Okrem toho sú potrebné ďalšie opatrenia, aby sa zaplnila medzera v investíciách to vidíme ešte od vypuknutia krízy, aj keď v EÚ sú e, obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. Teda neexistuje nejaké univerzálne riešenie. Celkovo sa musíme snažiť podporovať verejné a súkromné investície, ale samozrejme pri plnom dodržaní SGP. Podrobnejšie priority uvádzam v správe, aj keď isté, že máme tam obmedzený objem textu, preto veľmi rada príjmem návrhy od kolegov, ak budete mať pocit, že som niektoré otázky prehliadla. A tiež si samozrejme s vašim záj- veľkým záujmom vypočujem vaše vyjadrenia, vaše návrhy. Čo sa týka teda časového rámca, viem, že času je málo. Ja som pracovala aj v lete, nebudem ukazovať fotky, ale naozaj vedľa bazénu som písala správu 20. augusta, som to musela odovzdať. Bolo to takto tesne stanovené preto. Mimochodom, lehota je do 12. septembra, teda e, budeme ich preferovať do angličtiny, ak by sa to dalo, keďže času je naozaj málo. E, tento časový rámec je obmedzený preto, že ak chceme, aby rada si vypočula naše stanovisko, musíme byť pripravení pred summitom. Ak chceme byť pripravení pred summitom, musíme to odhlasovať v plene v oktobri a preto to musíme odhlasovať v ekone prvom oktobrovom týždni. To sa podarí len, keď budeme všetci intenzívne pracovať v septembri. Ja som ochotná sa do toho pustiť. Skupiny už dostali viacero ponúk na stretnutia teňových spravodajcov a teším sa na spoluprácu so všetkými vami. Ďakujem. Ďakujem, Ester. Ešte eh, na záver rozpravy zhrniem časový rámec a taktiež, eh, čo si to vyžaduje, aby sme E, dokázali presadiť naše stanovisko za SED. Nemáme tieňového spravodajcu, ale Jonas sa vyjadrí, nech sa páči. Ďakujem. Eh, mm, žiaľ, naša kolegyňa tu nemôže byť prítomná, prečítam teda v jej mene stanovisko, ak dovolíte. Ospravedlňujem sa za to, že nemôže byť prítomná na tejto prvej diskusii o správe. Ja však prednesiem jej stanoviska k tejto správe. Pani Lelúk by sa rada poďakovala spravodajkyni Ester Delange za správu, ktorú predkladá Európsky občania. Žiadajú zdravé socioekonomické prostredie, pričom hlavným cieľom musí byť plná zamestnanosť a taktiež ekologické aspekty Európa je naďalej najbohatším kontinentom na svete, je tu ešte stále obrovský rast, potenciál rastu, pardon. Ale je dôležité, aby naše socioekonomické nástroje zohľadňovali ťažkosti občanov pracujúci, totiž sú vystavení dennodenným tlakom. Tým, že sa rýchlo mení ekonomika, musíme byť schopní prispôsobiť sa týmto zmenám a sprevádzať ich v tomto procese tak, aby pracujúci neboli prvými obeťami a preto skupina SAD navrhuje zapracovať viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú zvýšených verejných investícií, najmä v oblasti ekologickej tranzície, ďalej spravodlivé zdaňovanie, stabilita vo finančnej oblasti v bankovníctve, ďalej revízia TSCD a tiež boj proti nerovnosti a väčšia miera sociálnej spravodlivosti. Dúfam, že spravodajkynia vypočuje naše požiadavky v týchto bodoch. Ďakujem. Ďakujeme Jonas za vyhlásenie. Ďalej. Olivier Šestel eh, za Renew alebo niekto iný v jeho mene. Eh, je mi ľúto, spravda, ten nie je prítomný. Eh, chcel by odkázať, že sa tešíme na spoluprácu s pani Delange a ak by sme chceli niečo v mene skupiny predniesť, tak ja sa vyjadrím. Sme nová skupina, noví poslanci, odprodnem sa. Nie sme až tak dobre pripravení na tento moment, pardon. so next one. Ďalej zelený. Nemáme tu prítomného steňového, ale... E, predsa len Sven sa vyjadri. Náš spravodajca bol vymenovaný len tento týždeň. Ernest Urtasun je našim tieňovým spravodajcom. V jeho mene teda môžem len predniesť také všeobecné poznámky k návrhu. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za jej správu. Potom, čo sme boli svedkami komunikácie, e, teda oznámenia komisie k konkrétnym odporúčaniam práva členské krajina tiež vzhľadom na skúsenosti s týmito správami môžem povedať len to, že isté, že sú tu dôležité prvky v správe, s ktorými sa dokážeme stotožniť, napríklad veľmi uh, nedostatočné dodržiavanie konkrétnych odporúčaní členským štátom. Hodnotenie v správe dokonca je podľa mňa až príliš pozitívne, pretože komisia zamerala aj e, čiastočný pokrok ako pokrok. A keď sa pozrieme na počty skutočného pokroku, dokazuje to, ako s nízkou vážnosťou členské štáty pristupujú k týmto odporúčaniam. Je dôležité, aby členské štáty, ktoré odsúhlasia tieto odporúčania, ich potom aj dodržiavali. Je to naozaj vážny problém. Parlament by sa k tomu mal podľa mňa otvorene vyjadriť Nemali by sme eh, sa podpísať pod eh, dosť vágnú definíciu komisie. Často totiž eh, istý progres znamená v skutočnosti, že ten pokrok je naozaj minimálny, respektíve žiadny. Tiež sa celkom nesatočňujeme so stanoviskom k celkovému mixu hospodárskych politík. To znamená, že nesúhlasíme s tým, že v čase jednej z najdlhších hospodárskej expanzií. V takejto situácii dochádza k znižovaniu deficitu, nezamestnanosti. Toto je veľký úspech, pretože sme tak dobre postupovali v ekonomickej, v hospodárskej politike. To tu počúvame veľmi často, ale nie je to príliš dôveryhodné. Toto sú vlastne dôsledky ktoré nesúvisia s tým, že členské štáty by tak vynikajúco spolupracovali v budovaní spoločného trhu. Je to dôsledok skôr toho, že e, sme boli svedkami celkovo stabilnej makroekonomickej situácie. A to by sme mali vnímať kriticky, mali by sme otvorene povedať, že musíme o mnoho proaktívnejšie budovať e, udržateľné, sociálne spravodlivejšie, inovatívnejšie fungovanie jednotného trhu. Je mi veľmi ľúto, že celé toto hnutie z hľadiska ochrany klímy si spravodajkyňa vôbec nevšimla. Naše deti si zaslúžia, aby sme ich spomenuli v tejto správe. Nemusí to byť e, v forme pozmiacich návrhov, malo by to byť súčasťou jadra textu. Je tu obrovský potenciál inovácií, zamestnanosti e, v ekologizácii ekonomiky. Myslím, že v takejto správe by sa to malo objaviť. Okrem toho nám vadia dosť veľké nerovnováhy, dajme tomu chudoba v práci sa tiež v návrhu neobjavuje, aj keď v pôvodnom oznámení komisie sa to objavuje. Okrem toho, komisia spomína aj agresívnu um, um daňovú politiku niektorých členských krajín, vrátanie Holandská, alebo nie, nie, Belgicko Vidím tu aj e, e, malských kolegov, aj Malta je tam spomenutá. Už po druhýkrát sa niektoré krajiny objavujú v takomto kontexte v oznámení komisie. Toto by sme mali uvítať, vzať na vedomie, mali by sme taktiež kritizovať, že doposiaľ členské štáty sa nesnažia dostatočne odstraňovať tieto formy agresívnej daňovej konkurencie, aj keď my ako parlament o to žiadame už dlho bez ohľadu na politickú príslušnosť. Teda my sme predložili pozmeňujúce návrhy, tešíme sa na spoluprácu, <laughs> dúfam konštruktívnu spoluprácu, dúfam, že to nebude ďalšia epizóda e, európskeho triedneho boja z hľadiska makroekonomickej politiky, ale dúfam, že sa dopracujeme k širokej väčšinovej podpore pre túto správu tak aby naozaj bola aj táto správa priateľná pre e, takúto širokú väčšinu tu v parlamente. Ďakujeme pekne. Ďalej za ID Gunnar Beck nie je prítomný. Zastupuje ho niekto? Nech sa páči. Teda za ID tu nie je nikto. Dobre. Ďalej za ECR. Je tu prosím niekto za ECR? Nech sa páči, vy sa vyjadrite za ECR. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Poprosím o tlmočenie. Ja totiž vystúpim po slovensky. Pani spravodajkyni za predložený návrh. Pani Ester de Lange urobila dobrú robotu. Súhlasím s duchom správy, najmä s tým, že v dobrých časoch by sme mali šetriť a konsolidovať verejné financie, lebo doteraz za milióny rokov to vždy bolo tak, že po dobrých časoch prišli aj zlé časy. K tomu chcem povedať, že nízky verejný dlh považujeme za lepšiu prípravu na zlé časy než veľký verejný fond. To sa týka množstva diskusí e, okolo prípravy na horšie časy. Podporujeme tiež dôraz na reformy uvedené v bode 8, to znamená, trhová, to znamená súťaž, ktorá v konečnom dôsledku ozdraví aj verejné financie. A tiež so znepokojením sledujeme e, spomalenie reformného úsilia a dokonca demontáž niektorých dobrých refóriem z minulosti. Pozastavím sa ešte pri e, investíciách, to sú body 12 až 14, e, kde sa hovorí o tom, že eurozóna má nedostatok e, investícií a hovorí sa o tom, že keď je hospodársky rast, tak treba investovať aj do verejného, aj do súkromného sektora. Chcem zdôrazniť, že my nevieme bohužiaľ dosť dobre povedať, koľko je veľa investícií a koľko je málo. Návrat na predkrízovú úroveň znie atraktívne, ale spomeňme si, že tá predkrízová <laughs> úroveň a kvalita investícií vlastne viedli e, ku kríze. E, takže, takže je to nie až tak, že keď máme hospodársky rast, tak by sme mali investovať, ale skôr tak, že dávajme pozor na efektívnosť, na vysokú návratnosť investícií a z nej potom vyplynie e, vyšší hospodársky rast. V tomto duchu e, chceme pripraviť aj pozmenujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za GUED. Máme pána Jose Guzmana. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Vystupím po portugalsky. Myslím si, že ak diskutujeme o tejto správe, tak by sme mali diskutovať aj o rozdieloch v tejto oblasti. Mali by sme si objasniť jednotlivé koncepty, ktoré sú v správe a niektoré z týchto konceptov sa stali súčasťou eurožargonu. Napríklad, keď hovoríme o zodpovednej fiškálnej politike, tak zodpovedná fiškálna politika musí zahrňať otázku finančnej udržateľnosti, ale nie len to. Nemyslím si, že je v rozpore, ak by sme povedali, že to musí reagovať aj na sociálne výzvy, na otázky spojené s prechodom na nové druhy energií. Čiže toto sú, toto sú slova, ktoré boli využité počas politických kampaní a podobne. Čiže mali by sme na to pomýšľať aj pri príprave našich podkladov, pretože všetky tieto koncepty, všetky tieto javy majú dosah na fiškálnu politiku. Keď sa pozriete na, krízov, na, na naliehavé otázky v spojitosti s bojom proti klimatickým zmenám napríklad, to je všetko, na čo treba pomýšľať. Správa hovorí o, o dlhových indikátoroch, v eurozóne a v EÚ ako celku. V mojej krajine pomer, pomer dlhu po, poklesol pomerne dosť, ale m, mm, nevychádzalo to zo škrtov. Čiže podľa mňa by sme na to mali pamätať, keď hovoríme o zodpovednej daňovej politike. A ďalej, význam konceptu štruktúrálne reformy. To je klasický eurožargón. Ja rozumiem tomu, že v mnohých prípadoch je to akýsi spôsob budovania konsenzu medzi politickými sílami, ktoré vnímajú iným spôsobom verejné služby či e, pracovné trhy. Ale vo finále keď hovoríme o štruktúrálnych reformách, tak parlamentu by mal byť umožnené značným dielom prispieť takejto diskusii, pretože začiatok, pretože ten koncept štrukturálnych reforiem je tým, ktorý vlastne navrhuje komisia. Je to niečo, s čím prišli oni, takže podľa mňa by sme mohli konkrétnejšie pohovoriť o inštitúciách, o pracovnom trhu, o trhu s výrobkami. Je to podľa mňa dôležité. Hovorím, že by bolo dobré zorganizovať pri možno inej príležitosti takú podrobnejšiu diskusiu k tejto téme. Ale je to určite diskusia zaujímavá, pretože odporúčania sú nevždy tak špecifické, ako by mohli byť. A Komisia uznáva že došlo k pomerne uspokojivej implementácii, hoci nemáme o tom podrobnejšie informácie. Možno, že problém tkvie v implementácii odporúčaní zo strany členských štátov, ale musíme sa okrem toho pozrieť aj na, aj na dosah týchto odporúčaní. Eurozóna má veľmi nízky rast a možno povedať, že je to nápojené na menovú politiku. Ale to nespadá do oblasti, o ktorej dnes diskutujeme. Ďakujem v každom prípade veľmi pekne za vašu prácu. Určite to nie je jednoduchá úloha, ale sme otvorení a pripravení na konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že je teraz dôležité, aby sme si dali ešte catch the eye, nakoľko je veľmi dôležitú tému. Dosiaľ mám len dve prihlášky do, diskus, do spontánnej diskusie. Takže najprv Margarita Marquez za SAD a potom pani Fitzgerald za EPP. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyni. Sme so správou e, spokojní. Mám zo pár pripomienok, ktoré sa správy týkajú. Poprvé, e, koncept štruktúrálnych reform. Hovorím o koncepte. A krajiny, e, ktorých sa teda týkala práca trojky a ten koncept štruktúrálnych reforiem sa týkal pracovných miest. Nie, nie je to teda podľa nás dobrý koncept. Ehm, po druhé, investície. Ja si myslím, že tu máme dva body ktoré by mali ísť do kapitoly investície. Poprvé, ide mi o investície do konvergentnosti. Podľa mňa potrebujeme odvolávku na prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku, teda ekonomiku uhlíkovo neutrálnu a potom ešte CSR. My sme pomerne často diskutovali o e, Rade pre všeobecné záležitosti ja som jeho bývalou členkou a diskutovali sme pomerne intenzívne o tom, že komisia mm, musí dať väčší priestor členským štátom pri CSR. Nejde len o to, mm, že im poskytne určité odporúčania. Vyčkať že, že im poskytne odporúčania, vyčkať dva dní a vo finále tie odporúčania e, zostanú len v rovine odporúčaní. Je to aj o výsledkoch, o tom, ako členské štáty akceptujú a rešpektujú uvedené odporúčania. Preto treba viac. Komisia preto musí e, ponúknuť, respektíve príjme členské štáty, aby naozaj realizovali a uplatňovali tieto odporúčania. Pani Fitzgerald za EPP. Dobré ráno. Ester, ďakujem ti veľmi pekne za veľmi dobre nakoncipovanú správu. Ja rozumiem tomu, že ide o makroúroveň, v rámci ktorej sa správa rozpracovala, ale my si musíme byť vedomí samozrejme ešte ďalších aspektov. Napríklad je tu Brexit, každá krajina, každá ekonomika e, musí zobrať do úvahy e, to, aké bude mať dôsledky Brexit, či už, z dohod- či už z Brexit s dohodou alebo bez dohody. No a to je faktor, s ktorým treba počítať pri, pri príprave rozpočtov a um, ekonomických prognóz. Ďalej, bývanie Videli sme, akým spôsobom môže spôsobiť kríza s nehnuteľnosťami, s bývaním. Kríz, eh, ekonomický úpadok, takže mnohí naši občania čelia problémom spojitosti s bývaním a preto si myslím, že musíme pracovať aj na nástrojoch, ktoré by napomohli pri riešení tejto otázky. Naozaj to skutočný problém a ak nebudeme efektívne tento problém riešiť, tak to naozaj môže viesť ďalšej kríze. Potom ďalej eh, SDG eh, ako ekonomický výbor, um, teda videli sme včera správu DV, ale potrebujeme, potrebujeme potrebujeme naozaj pomýšľať aj na to a zrátať s tým ako s faktorom pri príprave našich rozpočtov. Netýka sa to len nás, týka sa to celého sveta. SDG sú osobitné ciele, majú význam pre kvalitu nášho života. A tieto ciele SDG sú dôležité z pohľadu investícií, takže musíme sa ubezpečiť, že skutočne budeme... V súčasnosti sú tie investície pomerne nízke, vo výške 16%, čiže nezabúdať aj na to. Potom, pokiaľ ide o rast, treba treba sa, na, treba sa pozrieť na, na tento koncept aj z pohľadu um, rodovej rovnosti. Musíme sa um, Máme, máme tu totiž e, problém s tým, že ženy sú často vylúčované a um, musíme jedno, nesmieme zabúdať ani na tento jav. Francesca Donato za ID. Áno, ja vystúpim po taliansky. Veľmi pekne ďakujem pani správodajkyni za odvedenú prácu. Ako už e, predrečníci uviedli, ja by som rada ja by som sa rada vyjadrila k tomu, čo je obsahom správy. Um, v správe sa hovorí o konkurencieschopnosti medzi členskými štátmi. Ja si myslím, že medzi zakladajúcimi princípmi Európskej únie je aj solidarita medzi členskými štátmi. Čiže ak budeme stále klásť dôraz na konkurencie schopnosť, tak to nie je, povedzme, metóda, ktorá bude fungovať na to, aby sme zaručili homogénny rast a konvergentnosť e, členských štátov. Boli sme, boli sme svedkami toho, že takéto zdôrazňovanie naštartovalo e, súťaž medzi štátmi, ktorá viedla k ekonomickým problémom. Čiže niektoré niektoré, ak, ak niektoré štáty rastú rýchlo, tak to potom znamená, že za to zaplatia iné štáty. Čiže máme tu, máme tu rozdiely medzi európskymi štátmi, čiže kolegovia e, zo, zo, z juhu eurozóny vyjadrili obavy v tejto súvislosti a ja s nimi môžem len súhlasiť. Potom otázka štrukturálnych refóriem napríklad. Uh, Áno, to sú vážne problémy, ako bolo práve uvedené. Definícia, teda kvalita týchto reforiem je určovaná Európskou komisiou. A boli sme svedkami napríklad e, ako v Grécku tieto reformy viedli k sociálnej katastrofe a boli sme svedkami toho, že došlo k zníženiu kvality života a podobne. Čiže naozaj to vedie ku kríze demokracie, pretože vlády a vlády a často, vy, v rámci, často výsledok volieb bol taký, že bolo zrejme, že občania boli proti takýmto reformám. A pán predseda Juncker sám uznal, e, že tieto politiky štruktúrálnych reforiem a politiky úspernosti nepriniesli um, respektíve neobohatili alebo nepomohli ekonomike tejto krajiny. Takže ak budeme pokračovať v tejto línii, línii, voči ktorej namietajú takmer všetci ekonómovia sveta a ktorá podľa mňa prispela k zabrzdeniu rastu eurozóny, pretože ak hovoríme o konkurencieschopnosti, tak musíme hovoriť o konkurencie schopnosti celej EÚ a celej eurozóny. Pretože ak sa na to nepozrieme touto optikou, tak e, jednoducho nedôjde k stabilnému a homogénnemu rastu. A nedokážeme sa postaviť, čeliť výzvam a problémom, ktoré prichádzajú zvonku. Čiže ešte raz zdôrazňujem dôležitosť rešpektovania princípu demokracie a rešpektovania sociálnych práv, ktoré sú základom, ktoré sú, ktoré sú základom Európskej únie a základný, základnými hodnotami a nemožno ich opomínať. Veľmi pekne ďakujem, pani Jakaliuna, za, za zelených. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme za správu. Som rád, že sa diskutuje o týchto otázkach. Včera sme tu mali pani Lagarde a diskutovali sme o mnohých týchto kon- konceptoch. Ehm, vieme, že táto menová politika, ktorá, ktorú momentálne máme, bude ešte nejaký čas pokračovať a môže mať dosah, môže mať dosah na môže mať dosah, dlhodobý dosah. Možno, že nie v takom prísnom rámci tejto našej správy, ale myslím si, že ide o niečo, čo s tým pochopiteľne súvisí. Všetko, aj financovanie da, daňové aj to všetko, to všetko je ovplyvnené tými istými faktormi, preto, preto to previazanie s menovou politikou je podľa mňa silné a preto by som rád v tejto diskusii pokračoval a dúfam, že budeme mať príležitosť diskutovať eh, ďalej, či už s pani Lagarde alebo s ďalšími predstaviteľmi tejto inštitúcie a ďalších inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne. Už nemáme v rámci spontánnej rozprávy nikoho, kto by sa hlásil. Ester, môžeš sa prosím ťa vyjadriť? Myslím, že ide o veľmi dôležitú správu. Um, ja možno nevždy zdieľam ten nadmerný pesimizmus v spojitosti so s európskym hospodárstvom, ale um, myslím, že sme strátili aj veľa času, času kedy, kedy sme mali pristupovať k reformám. A viete, že veľa vecí je v našich rukách, pretože európska politika samozrejme súvisí s rastom, stabilitou a odolnosťou, ale zároveň mm, i na národnej úrovni treba e, urobiť veľa krokov. Rozumiem tomu, čo hovorí Sven, že tie odporúčania som rád, že sa komisia koncentruje na veľmi silné body. E, ale e, ktoré vlastne neboli realizované. Takže musíme naozaj, máme určitý vplyv, musíme na tom ďalej nastojiť a pokračovať v našej práci ďalej. Takže Ester, nech sa ti páči. Áno, veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Áno, nadviažem na to, čo ste práve povedali. Ide o vec, ktorá sa objavila v rámci viacerých vystúpení. To sú tie odporúčania pre jednotlivé krajiny. Ja vidím aj, že zelení a socialisti povedzme, že vysielajú trošku rozdielne signály, takto by som to povedala, páči sa mi to, čo povedal Sven, že možno komisia to vníma trošku rúžovo a že uh, už, uh, už eh, že čiastočné naplnenie odporúčaní neznamená naplnenie očakávaní v plnej miere. Áno, uh, to, to vlastníctvo, to stotožnenie sa e, s odporúčaniami, to je dôležité, ale na druhej strane komisia dáva flexibilitu, um, radí im v zmysle toho, ako považuje za vhodné. Čiže my potrebujeme naozaj, aby došlo k náplňaniu týchto odporúčaní a či teda vytvoríte to stotožnenie sa alebo to vlastníctvo e, tým, že sa budete viac usilovať, to už je, to už je na inú debatu, ale toto poradenstvo um, vlastne má slúžiť na to, aby členské štáty konali v zmysle toho, ako považujú za vhodné. Čiže ja to vnímam trošku inak, ja si to interpretujem to, ako to interpretujete vy, je trošku iné, ako to interpretujú zelení, ale teda mm, to, čo povedal Sven, s tým plne súhlasím, že čiastočné uplatňovanie nie je uplatňovanie v plnom rozsahu. Teraz, um, potenciál zamestnanosti pri investíciách do environmentálnej, sociálnej oblasti a pre... myslím si, že vy ste to, tak ako ste tam formulovali vy, to je zaujímavé. Potom otázka konkurencieschopnosti. Ja som v úvode už spomenula, že Európska únia v porovnaní so zvýškom sveta má nízky potenciál rastu. A to je práve tá veľká výzva, pre ktorou stojíme. Keď, keď chcem, aby môj syn, teraz 8-ročný, aby mohol súťažiť v rámci globálnych trhov, tak, tak chcem, aby súťažil nielen na základe ceny, pretože my nikdy nebudeme tými najlacnejšími. Vždy tu budú, musím tak povedať, vždy tu bude um, lacnejšia pracovná sila než európska pracovná sila. Musím to takto povedať. A chcem, aby bola Európa prvou a tou najbystrejšou v rámci mnohých oblastí. A, a to vlastne niečo, čo sa s tým, čo, čo ne, nehovorím tu teraz e, o nejakej, e, o nejakej kon... nie je tu o konkrétne schopnosť kto z koho medzi členskými štátmi, ale to je, to je relevantná to je relevantný námet určite a myslím, že, sme, že by sme mali o tom ďalej diskutovať. Francis? čo potrebujeme pre plánovanie do budúcnosti. Aj keď je to z mojej vlastnej skupiny, tak môžeš samozrejme podávať pozmenujúce návrhy. Je tu otázka subsidiarity, ale ak sme zapojení do iných úrovní politiky než európska, je to vnútroštátna, regionálna, takže je to kľúčové. Môžeme nájsť E, spoločný jazyk. Ide európsky aj e, národný prvok a subsidiaritu. Som pripravená. Ciele udržateľného rozvoja súvisia tiež s tým, čo povedal Sven, e, Sven k potenciálu zamestnanosti v niektorých oblastiach. Takže myslím, že som zareagovala na väčšinu vašich komentárov. Teraz k menovej politike, to je naozaj relevantná debata. E, aj hlasná debata, aj v mojom členskom štáte. A ak by sme chceli túto debatu zapracovať do tejto správy, nebudeme s ňou hotovi skôr, než bude summit v oktobri. Ale spomínam to, hovorím tu totiž o nákladoch dlhu a to súvisí s tou diskusiou, na ktorú ste upozorňovali a tou výstrahou, že ak sa doba zmení, tak tieto náklady na obsluhu dlhu e, narastú. Táto výstraha je už uvedená v správe. Uvidíme, či sa dá z tohto vychádzať. A teraz si naozaj myslím, že som zareagovala na väčšinu toho, čo tu zaznelo. A teším sa na stretnutie s tieňovými, na prvé stretnutie v Štrásburgu. Áno, hovorím to správne, je to tak, pán sekretariát? V Štrásburgu, áno, prvé stretnutie tieňových Áno, ja zhrniem tento harmonogram. Áno, naše úsilie má aj určité snahy. Chceme to mať na oktobrovom pléne a e, nemôžeme využiť ATM pre AM systém pre podanie pozmenujúcich. Takže prosím, pozmenujúce návrhy predložte v písomnej v podobe vo Worde podľa možnosti v angličtine, aby sme uľahčili prácu spravodajcovi pri vypracovaní kompromisov. Ak potrebujete pomoc sekretariat, vám pomôže lehota. Pre pozmenujúce je 12. september na obed. A ešte raz prosím, pamätajte na to, že nemáme možnosť využiť elektronický systém. Potom stretnutie s národnými parlamentmi 23. po obede, hlasovanie vekom 2. alebo 3. oktobra a plénum by potom malo hlasovať e, na prvej plenárke. Tieňoví majú byť v Štrasburgu 18. a potom ďalšie tri stretnutia v Bruseli od 23. až 26. Je to veľmi náročné, ale aj odôvodnené a dôležité, aby sme takto postupovali a presadili správu v pléne. Ďakujem za spoluprácu. Teraz si dáme 10-minútovú prestávku a stretneme sa o 10.00 na ďalšom bode programu. Ďakujem.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 Dostávame sa k bodu 14 výmena komunikácia s predstaviteľom Európskej komisie EBA, pokiaľ ide o implementáciu legislatívy proti praniu špinavých peňazí. Áno, pán predseda, chcem som len povedať, všetci teraz vieme, že predseda výboru sa stal ministrom financí v Taliansku a chcel by som navrhnúť, aby mu výbor poslal blahoželania. Áno, môžeme to urobiť menej výboru. Chcem len povedať, že našim plánom je, že v pondelok večer na Strasburskom rokovaní bude stretnutie ekonu a vyriešime tam aj otázku predsedu, ak bude nejaký návrh. Takže poďme teraz k našemu bodu. Táto výmena názorov je na základe želania koordinátorov hovoriť o prípadoch prania špinavých peňazí, vrátanie európskych finančných inštitúcií, tak ako sme o tom hovorili na predchádzajúcich rokovaniach Chcem povedať, že v apríli 2019 EBA skončila svoje vyšetrovanie možného porušenia unijného práva estonským finančným úradom a dánskym finančným úradom v súvislosti s činnosťami prania špenia, peňazí súvisiacich s Dánskou bankou aj pobočkou v Estonsku. 16. apríla predstavenstvo EBA, dozorná rada E, zamietla. V júli Európska komisia prijala oznámenie Európskeho parlamentu a rady o lepšej implementácii európskych proti, e, opatrení proti praniu špinavých peniazí a, a boji proti terorizmu. Je to súčasťou všeobecných aktivít e, smerujúcich na financovanie teroristických akcií, ktoré ohrozujú akciu. Je to Všetky podklady sú k dispozícii v rámci posúdenia rizika. Druhá správa, ktorá eh, oh, posudzuje spoluprácu s tretimi krajinami, s riadením finančnej spravodajskej dojom posilnenú spoluprácu v rámci EÚ. Tretia správa posudzuje podmienky a technickú špecifikáciu postupov, ktoré zabezpečujú bezpečné a efektívnu výmenu údajov medzi bankami, ochranu údajov a ich vyhľadávanie, systém vyhľadávania, ako je systém, ktorý uh, rieši podozrivé prípady z prania špinových peňazí. Pre Jose Maria de Campa je medzi nami poprvýkrát. V maji tohto roku bol totiž vymenovaný do tejto funkcie. Komisárka Jourová bola pozvaná, ale z osobných dôvodov nemôže prísť. Zastupuje ju Alenktejur Šere, z DG Spravodlivosť námestnička riaditeľka. Najprv vystúpi predseda EBA 5 až 7 minút, potom komisia 5 až 7 e, minút a potom budú otázky a odpovede. Mám tu zoznam rečníkov a keď nám čas zostane, tak e, bude potom aj spontánna rozprava. Žiaľ, v polovici rokovania bude musieť odísť z dôvodu iných povinností, vystrieda ma zástupca, podpredseda. Takže dávam teraz slovo Jose Manuelovi Kampovi. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vaše pozvanie, ako aj blahoželania, za tú možnosť, že sa tu môžem prihovoriť vášmu výboru. Vážení poslanci, budem hovoriť o troch aspektoch. Poprvé, E, pranie špinavých peňazí. E, po druhé, ten pohľad, ktorý máme na našu prácu v dôsledku revízie a nový mandát a nové právomoci, ktoré sme dostali a po tretie po, posúdenie našej oblasti pôsobnosti v oblasti prania e, špinavých peňazí a boja proti tomuto. Ako viete, našim mandátom je zabezpečiť efektívny, stabilný európsky finančný systém a máme právnu povinnosť posilniť konzistentné a účinné uplatňovanie smernice o praní špinavých peňazí. To sa odráža v troch oblastiach. Práca, vypracovanie notlých politik spolupráca s do, orgánmi dozoru, ako aj vyšetrovanie konkrétnych vecí, ktoré sa týka účinnej implementácie našich právnych predpisov. Získali sme určité skúsenosti, o ktoré sa delíme aj s komisiou. Predseda spomenul aj niektoré z našich aktivít, naše aktivity, ako aj správu hodnotiacu našu činnosť. Aké sú závery? závery? Povedal som, že máme aj problémy, ktoré sa týkajú neefektívnych systémov a niekedy aj v oblasti e, riadenia rizika pri praní špenavých peňazí. Ma, spolupracujeme s orgánmi dohľadu, kde máme aj osvedčené postupy Vychádzame z hodnotenia rizika v tejto problematike, ale vidíme, že niekedy orgány dohľadu majú rozmanitý mandát v jednotlivých členských štátoch, takže tu dochádza k určitým nezrovnalostiam a účinnosť opatrení dohľadu je tým tiež ovplyvnená. Vidíme, že aj spolupráca býva nedostatočná medzi týmito orgánmi, najmä cezhraničná a e, to má svoj dopad na e, správnu kultúru, štávnu kultúru. Potrebujeme zosúladené úsilie, aby sme dosiahli lepší pokrok. V tejto oblasti sme už podnikli niekoľko krokov máme e, prístup ku kontrole a potlačaniu financovania teroristických aktivít, ktorý vychádza z posúdenia rizika a snažíme sa aj o e, spoluprácu s ostatnými vypracúvame usmernenia k faktorom rizika, ktoré ovplyvňujú riadenie rizika. Zameriavame sa aj na oblasť prania špinavých e, peňazí a us pripravíme aj usmernenie pre činnosť dohľadu. Naše usmernenia predstavujú taký súbor nástrojov, pre e, oblasť našej činnosti, pretože doteraz e, sa neukázali ako silné nástroje. Posilňujeme efektívnu implementáciu. Organizovali sme už jedno školenie na posilnenie spolupráce a znalosti. Máme aj viacročný program implementácie kde posúdime účinnosť implementácie legislatívy vnútroštátnymi orgánmi. Ako som už povedal, máme tento nástroj, e, súbor nástrojov, ktoré, nám, ktoré môžeme použiť v prípade porušenia legislatívy spoločenstva a únie, a to najmä so zameraním na oblasť prania špinavých peňazí. Mali sme už takéto prípady napríklad na Malte, alebo sme mali aj prípad, ktorý sa týkal Dánskej banky aj pobočky v Estonsku. Chcem povedať, že prebieha aj vyšetrovanie Cumex e, dividend, kde panuje tiež určité mm, podozrenie. Teraz ako chceme pokračovať ďalej? A to najmä z pohľadu správ, ktoré sme si vypočuli. Potrebujeme, aby orgány dohľadu sledovali našu činnosť v Únii. Ako som povedal, potrebujeme koordinovať, monitorovať našu činnosť a Teraz máme troch pracovníkov, ktorí pracujú na tejto téme a budeme mať osem ďalších pracovníkov. Na budúci rok dúfame, že sa nám zlepší aj rozpočtová situácia. Pokiaľ ide o akcie, tak chceme ďalej posilňovať spoluprácu a monitorovať najmä koordináciu. A ide tu o to, že by sme chceli mať aj e, také kolegium dohľadu. To je to, čo chceme robiť v oblasti dohľadu. To je štandardný nástroj, ktorý máme pre viacnárodné multinacionálne banky. Budeme mať my zodpovednosť preberať s nimi konkrétne veci, aby sme zistili, aká je sútačná situácia Ďalej zabezpečíme implementáciu viacich implementačných revízií. Tieto revízie bude posudzovať účinnosť orgánov pri implementácii nariadení EÚ. E Zistíme, ktoré oblasti sú oblastiami z tých slabých miest a budeme mať aj posúdenia tých spoločných slabých miest v celej Európe, aby sme dokázali pripraviť spoločné opatrenia. Ďalej chceme vypracovať usmernenia, ktoré posilnia mechanizmus dohľadu a výsledkom by mohla byť harmonizácia koordinácie. A poslednú minútu by som využil na to, kam sa dostaneme a čo sú naše hlavné výzvy. Posledné roky sme videli významnú zmenu vo vnímaní verejnosti naš, tejto potreby a vidíme, že AML činnosti predstavujú oblasť e, nižšieho záujmu. Predstavuje to veľký problém alebo je to záťaž pre orgány bojujúce proti praniu špinavých peňazí. Niektoré naše metódy sú aj revolučné. Máme aj právne predpisy, smernice, nariadenie, ktoré ukazujú, ako má prebiehať dohľada. Máme pravidla, ktoré sa vykladajú aj na vnútroštátnej úrovni. My ako EBA pracujeme na posilnení homogenity, ale ako som povedal, implementácia právnych predpisov na úrovni vnútroštátnych orgánov a priestor na vlastný výklad, ktorý máme v EÚ, tak tento priestor je veľmi veľký a to znamená, že homogenizácia alebo tak vynúcovanie nie sú také, aké by mali byť. Pokiaľ ide o ďalšiu harmonizáciu a posilnenie spolupráce a zaangažovanosti, tak je to proces, ktorý z našej perspektívy znamená viac zdrojov pre našu organizáciu, aby sme lepšie plnili náš mandát, boli rýchlejší, silnejší, to by nám pomohlo tie nástroje ako spoločné usmernenia sú napomocné, ak máme mandát v legislatíve. A takto by sme dosiahli záväznejší charakter sekundárnej legislatívy, konkrétne v oblasti koordinácia a dohľadu. To sú, tie sa ukazujú ako také slabé miesto našej činnosti potom tie kolegia dohľadu považujem tiež za dobrú myšlienku a mohlo by to uve- byť uvedené aj v legislatíve so špecifickým mandátom. Druhým krokom bude posun od súčasného prístupu k preskriptívnejšiemu prístupu v legislatíve EÚ. To by znamenalo spoločnú reguláciu a niektoré smernice by boli preskriptívnejšie. pretože by uvádzali, čo spada do právomoci vnútroštátnych orgánov a tak ďalej. A napokon, tak je tu stále aj možnosť homogénneho, plne integrovaného dohľadu hľadu v európskej oblasti, eba nie sme dohľad, dohľadcom dohľadu. Ale mohlo by sa to zmeniť. A vidím aj väčšiu možnosť homogenizácie v oblasti trestného stíhania. Tu by som skončil a veľmi rád odpoviem na vaše otázky a pripomienky a dovolte, aby som zopakoval svoje poďakovanie za to, že ste ma pozvali na toto veľmi dôležité rokovanie. Ďakujem za vaše úvodné slova a teraz dám slovo predstaviteľke komisie. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Dovolte, aby som sa poďakovala za túto možnosť, že tu môžem dnes vystúpiť a povedať niečo o tom, ako implementujeme legislatívu pre potlačanie prania špinavých peňazí. Je to prvýkrát, čo nový parlament sa zaoberá touto problematikou a je to pre nás dobrá príležitosť potvrdiť náš silný záväzok, záväzok komisie dať klásť veľký dôraz práve na potlačanie prania špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Pán predseda už spomenul niekoľko správ. Komisia ich prijala koncom júna a myslím si, že to je veľmi jasný príklad našeho silného záväzku. Túto správu vám odporúčam, pretože obsahuje mnoho poučení z posledného vývoja a prípadov tak, aby sme mohli zabezpečiť riadnu implementáciu smernice potlačajúcu pranie špinavých peňazí. Potom e, sa venujeme problematike spolupráce finančných spravodajských útvarov. Poprvýkrát máme aj niekoľko rizik, ktoré sme e, identifikovali a samozrejme máme aj praktickú správu o ceste vpred pri prepojení registrov vlastníctva. A keď máte otázky, by ste mali otázky, môžem zajsť do väčšej hĺbky v týchto správach. Chcela by som sa vyjadriť k rizikám z hľadiska prania špinavých peniazí a financovania terorizmu. V kontexte jednotlivých krajín ste veľmi dobre viete, že v marci tohto roka rada zamietla delegovaný akt komisie o zozname Európskej únie pre vysokorizikové krajiny. Musím tiež pripomenúť, že parlament dvakrát tiež zamietol eh, takýto zoznam tretich krajín, ale z iných dôvodov. Chcela by som zopakovať, že komisia je odhodlaná dopracovať sa k takémuto aktualizovanému zoznamu vysokorizikových tretich krajín presne podľa jasnej právnej požiadavky, ktorá vyplýva zo smernice o boju proti praniu špinových peniazí. Čo sa teda urobilo po tomto zamietnutí v marci? Európsky parlament vypracoval veľmi významné uznesenie 14. marca. My sme e, to vzali s plnou vážnosťou a vynaložili sme úsilie v priebehu jary a leta, aby sme zohľadnili stanoviska oboch orgánov aj parlamentov rady. Snažíme sa o konsenzus medzi všetkými inštitúciami, čo sa týka procesu, tak aby sme predišli tomu, aby opäť parlament či rada zamietli tento zoznam, ktorý považujeme za veľmi významný nástroj. Teda, chcela by som zdôrazniť, že ďalší delegovaný akt bude eh, tak či tak autonómnym procesom, aby sa chránili finančné záujmy Európskej únie. To bolo pre parlament dôležité, aby sa zachovala autonómnosť na úrovni EÚ. Preto zoznam kritérií smernice, ako viete, prekračuje kritériá, ktoré sú využité na úrovni pracovnej skupiny pre finančné kroky F, FATF a taktiež čo sa týka transparentnosti, informácií o skutočnom vlastníctve. To je dôležité, aby krajiny, ktoré majú strategické nedostatky na základe kritérií únie tiež boli uvedené v tomto zozname, aj keď by ich v zozname FITF neuvádzali. Komisia zahrnie informácie z rôznych zdrojov do tohto procesu. Celkom iste využijem aj informácie, ktoré sú k dispozícii na úrovni FITF, ale tiež siahneme po informáciách z misií, ktoré sú k dispozícii v krajinách, ktoré sú na našom radare, zdra, taktiež od agentúr Europolu, Eurojustu, možno aj od EBA, od tých členských štátov priamo. V tomto rámci konkrétne sa teraz snažíme upraviť, aktualizovať metodiku, ktorú sme uplatnili v roku 2011, pardon, 2018. A chcela by som e, spomenúť, e, čoho sa to týka. Predovšetkým chceme posilniť kontakty s tretimi krajinami, aby sme ich podporovali konkrétne v tom, aby e, podporili efektívne mechanizmy na boj proti nezákonnému, a taktiež e, nelegálnemu a finančne neúnosnému konaniu. V rámci tejto metodiky máme v pláne informovať a taktiež konfrontovať krajiny s našimi podrobnými predbežnými hodnoteniami, kde sú presne ich nedostatky po tom, čo ich skonštatujeme. Vďaka tomu by tretie krajiny presne poznali, kde sú naše výhrady a to bolo trošku zložité v minulosti. Trochu to chýbalo. Tiež je dôležité trvať na tom, aby sme vytvárali stimuly pre tieto krajiny, aby sme ich motivovali, aby napravili tieto nedostatky. Preto v druhom rade sa budeme snažiť v tomto procese vyvinúť pre krajiny, ktoré sa zaviažú absolvovať reformy, podrobné, ale stručné ehm, ehm, hodnotiace kritériá a metódu hodnotenia pokroku. Takto to požadoval aj parlament v uznesení z marca tohto roka. Potom sa eh, situácia budú určovať podľa toho, či krajiny budú alebo nebudú ochotné s nami spolupracovať a tohto sa budeme musieť držať. Teda najskôr krajiny, ktoré by boli ochotné s nami spolupracovať na tomto základe, tie by získali primeraný čas k dispozícii tento čas by mal, teda časový rámec by mal byť ambiciozný, ale tiež je potrebný na plnenie týchto hodnotiacich kritérií komisie, aby ste, že tento proces pozorne monitorovala. To by sa týkalo aj prípadných eh, ciest do týchto krajín a samozrejme rada aj parlament by boli plne informovaní o celom tomto procese. Tiež máme v pláne úzko koordinovať si kroky členskými štátmi. To sa týka informácií a zvyšujem transparentnosť tohto procesu. Aj to sa prejednávalo v minulosti a bol to nerostatek v prípade posledného zoznamu. A teraz v prípade, že by krajiny neboli ochotné implementovať tieto porovnáce kritéria v čase, v stanovenom tieto budú uvedené v zozname a budú e, povinné podrobovať sa e, sprísneným pravidlám v prípade poskytovania finančnej pomoci. Okrem toho, krajiny, ktoré nebudú ochotné spolupracovať v implementácii týchto kritérií, tiež nebudú mať e, žiadnu zhovivosť v dispozícii, okamžite budú uvedené na zozname. To isté sa týka aj tretich krajín, ktoré budú v inej situácii. Dáme tomu, že tam je príliš vysoká miera rizika. Samotná krajina tiež vykazuje možno vysoké miery rizika, pretože dajme tomu nie je tá vláda alebo niektoré časti územia nie sú pod dostatočnou kontrolou. Tam eh, by sme eh, nedokázali reálne vyhodnotiť eh, možné plnenie takýchto hodnotiacich kritérií. Takýto efektívnejší prístup by zaistil, aby sme lepšie chránili finančný systém únie, tak ako to od nás požaduje smernica o boji proti praniu špinových peňazí čo potom, čo sa tieto zoznamy spíšu? Tu je dôležité zúrazniť, že keď krajina bude na zozname, neznamená to, že bude ponechaná sama na seba. Budeme pokračovať dialógu s týmito krajinami a budeme sa snažiť udržiavať s nimi v kontakte, budeme sa snažiť poskytovať technickú pomoc. Cieľom totiž nie je iba uviesť krajinu na zozname, ale pracovať s ňou a snažiť sa o nápravu. Podľa nás je dôležité, a dospali sme k tomu za posledné mesiace, je, aby sme ehm, jasne komunikovali o tom, aké sú vzťahy s Európskej únie s týmito krajinami v kontexte FITF. E. Vieme, že mnohí aktéry, najmä tretie krajiny, ale taktiež dohľadné orgány, sa na nás obrátili, upozorňujú ťažkosti, e, na ťažkosti v tom, že nevedia, kto presne má na starosti čo. To sa budeme snažiť napraviť. Naďalej trváme na tom, že krajina, ktorá už je na zozname FITF, bude považovaná za vysokú rizikovú tretiu krajinu z hľadiska plnenia smernice o, praň, o boji proti praniu špinavých peňazí. Len čo dôjde k odstraneniu krajiny zo zoznamu FITF, automaticky to nebude mať znamenať, že, e, že krajina bude vylúčená zo zoznamu Európskej únie. My totiž túto krajinu vylúčime až po splnení našich kritérií a po uspokojivom e, splnení našich požiadaviek. Myslím, že to je zhruba všetko z mojej strany. Chcela by som len e, e, ešte raz potvrdiť, že z nášho pohľadu boj proti praniu špinavých peniazí a boj proti terorizmu, finančnému terorizmu je spoločnou výzvou. Musíme sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu aj v rámci EÚ, aj mimo EÚ. Snažila som sa priblížiť náš prístup. Verím, že sa dopracujeme k efektívnym nástroju, vďaka ktorému eh, splníme naše spoločné ciele. Teším sa teda na vaše vyjadrenie, na vaše otázky. Máme naplánované technické stretnutie na túto tému na budúci týždeň a tam v prípade potreby môžeme si ešte ďalej prejednať všetky eh, s tými súvisiace podrobnosti. Teda snažíme sa, aby ste boli o všetkom informovaní. Ďakujem. So let's go to Q&A. Ďakujeme. Teraz nasleduje otázka otázok a odpovedí. minútové sloty, potom odpoveď e, spravedlňujem sa, ak to zle vyjadrí, e, vyslovím vaše meno. Za EPP David Kaza. Ďakujem pekne. Ďakujem e, obom rečníkom, ktorí vystúpili. Ďakujem za informácie, ktoré nám poskytli. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že v posledných rokoch sa nám podarilo posilniť legislatívu v tejto oblasti. ak sa to sfunkční, táto legislatíva, ak sa dodržiava, naozaj môže priniesť efektívny boj proti preňu špinových peniazí, ale nestačí len prejednávať a rokovať o tejto legislatíve. Je o mnoho dôležitejšie taktiež presadzovať ju v praxi. Vidíme totiž, že v posledných rokoch došlo k viacerým prípadom, keď finančné orgány boli ponechané same na seba, ako by sa nič neudialo. A často zjavne boli súčasťou medzinárodnej korupcie a prania špinavých peňazí napríklad. Banka Pilatus, tá pôsobila na Malte. Boli o tom všade dôkazy. Licencia bola banke odobratá až po roku. Teda banka fungovala ešte celý rok po tomto odhalení. Prebiehali transakcie bez toho, aby to malo akékoľvek dopady. A Európsky parlament, to si ste pamätáte, v mnohých uzneseniach vyslovil svoje znepokojenie, obavy v súvislosti s prepojením tejto banky na korupciu a pranie špinových peniazí. Myslím, že takto to nemôže pokračovať v mnohých prípadoch. Národné a európske um, orgány prijali kroky až potom, čo uh, americké orgány odhalili tieto problémy. My sme teda na európskej úrovni začali konať až po tom, čo americké orgány e, sa začali angažovať. Preto sa chcem opýtať, aké sú naše schopnosti a nakoľko sú európske inštitúcie schopné konať v rámci boja proti praniu špinových peniazí, keď sa to porovná s orgánmi USA. sme menej schopní konať ako americké orgány. Viem, že EBA teraz e, získala väčšie právomoci v rámci boja proti praniu špinových peňazí. Chcel by som to uvítať, ale stačí to? Nie som si istý, či to stačí. Tak či tak, budeme vystavení veľkým problémom, keď tie finančné orgány budú súčasťou činnosti, ktorá bude na zoznamu a budú mať tak či tak e, veľkú ochranu mocných predstaviteľov. Musíme teda urobiť všetko preto, aby sme tomu zabránili. Pardon. So, uh, you didn't specify who, to whom the question... Neuviedli ste, e, na koho bola tá otázka? Na oboch. Dobre, nech sa páči. Ďakujem za otázku. došlo k prípadom, ktoré boli odhalené a naša schopnosť reagovať nebola natoľko rýchla ako prístup amerických orgánov. Myslím, že musíme byť opatrní v tom, ako vyhodnocujeme veci a teda respektíve ako vyhodnocujeme výsledky. Ale aj negatívne výsledky, pretože výsledky v tejto oblasti sú spravidla negatívne Náš európsky systém je zameraný na prevenciu o mnoho väčšej miere než na reakčné kroky. Vysvetlím to, ak dovolíte. Najmä prácia pre legislatíve na úrovni nášho bankového orgánu. My sa snažíme spolupracovať s dohľadnými orgánmi, aby sa vychádzalo z rizika. Teda majú oni primerané postupy, aby sa dokážali vysporiadať s týmito rizikami majú na to mať primerané e, vybavenie, ale to neznamená, že e, riziko je nulové. Teda keď dojde k vystaveniu takýmto prípadom, našou povinnosťou vyhodnotiť, či ten, ktorý národný orgán, či uplatnil e, náležité postupy, metódy, aby požadoval od bank, aby sa držali vhodného mechanizmu vysporadovania sa s rizikom vlastne podľa platnej legislatívy. Isté, že nehody sa stávajú. Spomenuli ste prípad Malty. Došlo k porušeniu unijného práva. Maltské orgány presadili relatívne efektívne opatrenia v dôsledku toho. My nemáme právomoci e, postihovať e, pokutami národné orgány. Našou úlohou je identifikovať porušenie unijného práva alebo taktiež nedostatočne e, zavedené mechanizmy reakcie na riziko. Ďalším aspektom je nasledovné. To, že jeden orgán na to poukáže a druhý nie, to neznamená, že je efektívnejší. Je dôležité, aby fungovala primeraná spolupráca medzi orgánmi únie aj orgánmi mimo únijných jurisdikcií, tak aby sme dokázali tieto hrozby odhaliť. Podľa mňa na tomto musíme popracovať, musíme prehlbiť túto spoluprácu. Je tu myšlienka vytvoriť e, kolegia MLA medzi bankami. To je jediný, jeden z hodných krokov. Ďalej teraz komisia odpovie. Čo sa týka presadzovania práva, tu môžeme len súhlasiť. My sme toho urobili už veľa spolu s parlamentom a s radou posledných rokoch, aby sme mali lepšiu legislatívu, ale nestačí len, aby bola platná na papieri, musí byť platná aj v praxi. Áno, venujeme tomu pozornosť. Komisia má povinnosť sledovať plnenie legislatívy. Aj to robíme. V prípade, že sa niečo takéto vyskytne v členských štátoch. Začíname práve rozsiahly projekt spolu s Radou Európy. Chystáme sa vysielať týmy do všetkých krajín. Chceme sa podrobne pozrieť na to, ako čo funguje, ako sa to dohliada, či dohľadné orgány e, spolupracujú či sa vykonávajú všetky náležité testy. Keď sa nedávno objavil prípad unijného práva, ktorý spomenul pán Sampa, to sa tiež týkalo Malty. Zaznamenali sme e, mnoho prípadov pozitívnych krokov. V následnosti bolo by samozrejme lepšie, keby sme to nemuseli spustiť, ale dosť ma potešilo. Musím povedať, že to malo konkrétne dopady. Teda veľa sa toho robí preto aby sa v krajinách náhoda legislatíva dodržiavala. V súčasnosti máme e, isté nedostatky, ale komisia tomu venuje pozornosť. Požiadal by som e, kolegov, aby e, nezaberal príliš veľa času z toho 5-minútového slotu, keďže musia dostať priestor na odpoveď obaja. Paul tank za SAD, ďakujem pekne. Som veľmi vďačný, že máme priestor takto e, diskutovať. Nie je pochyb, že všetci tu prítomne sa zhodneme na tom, že je dôležité bojovať proti prvne špinavých peniazy a proti terorizmu, ale trošku nám e, leží na srdci kvalita implementácie legislatívy. Banky nie často plnia záväzky, štandardy, ktoré od nich očakávame. V Holandsku je to prípad ING, je to tá istá banka ING, ktorá tvrdí, že potrebujeme lepšiu spoluprácu a výmenu informácií na európskej úrovni. Musíme sa dopracovať k lepšej európskej koordinácii. Výmena informácií medzi FIU a orgánmi na presadzovanie práve nefunguje celkom optimálne. Európsky parlament sa vždy zasadoval za to, aby fungovali na európskej úrovni e, finančné e, e, vyšetrovacie jednotky. Myslíte si, že by bolo jednoduchšie skoncentrovať túto koordináciu, podporu cezhraničnej spolupráce a analýzu na, dajme tomu, konkrétne krídlo Europolu, aby sa mu udelil mandát, to by ma zaujímalo. Teda toto je k Európskej únii, k plneniu legislatívy, ale Mm. Myslím, že máme aj zoznam vysokorizikových tretich krajín, A je to je dôležité bojovať proti ich činnosti celosvetovo z hľadiska pranie špinových peňazí a financovanie terorizmu. Pre nás je dôležité, aby komisia keď budú prísnejšie kritéria na úrovni EÚ, než to, čo požaduje FITF, najmä čo sa týka transparentnosti skutočného vlastníctva. Teda chcem sa opýtať, eh, či sa chcete zaviesť tomu, aby porovnávacie kritériá eh, reforiem v tretich krajinách budú eh, transparentné, aby na ne bolo možné dohľadať a tiež, že sa tieto reformy využijú na to, aby sa aktívne podporovali verejné registre skutočného vlastníctva. Ďakujem. Thank you. Uh, I... Veľmi pekne ďakujem. Myslím, že tá otázka bola namierená na komisiu. Možno len zo pár slov najskôr k dôveryhodnosti mm, implementácie. Áno, presne tak. Počas leta a to, je vlastne, to predstavuje vlastne aj podstatu celej správy. Počas leta sme realizovali pomerne hĺbkovú analýzu toho, čo sa podarilo a čo nie. A riešili sme aj e, to, ako sa to vzťahuje na jednotlivé subjekty, je ich veľa. A zistili sme, že skutočne existuje priestor na zlepšenie. Správa veľmi jasne hovorí o tom, že je priestor na zlepšenie a keď ide o spoluprácu medzi FIU a ďalšími aktérmi, orgánmi, činnými v trestnom konaní a podobne, tak tam hovoríme, že práca bude musieť pokračovať, prvému kroku už e, došlo počas uplynulého volebného obdobia. Uvidíme, ako to bude fungovať, ďalej alebo ako to bude postupovať ďalej. Ja súhlasím s tým, že to predstavuje obavu, že buď si budeme musieť analyzovať, ako postupovať správne ďalej. Potom rizikové e, tretie krajiny e, a akčné plány a súvisiace benchmarky. Dnes môžem povedať asi toľko. E, Určite vám poskytneme informácie v tomto smere samozrejme i vy ste máte svoju úlohu, ste spoluzákonodarcom. Ešte si ale musíme premyslieť e, obsah a rozsah jednotlivých benchmarkov. Možno, že budú obsahovať aj citlivé informácie, preto budeme musieť zvážiť pre a proti uvidíme, ako to bude, ako sa to celé udeje, ako sa to celé rozpracuje v rámci FETF, takže určite, určite si to ešte rozanalizujeme a dáme vám vedieť, ako to bude postupovať. Pokiaľ ide o skutočného vlastníka požitkov, myslím, že s vami, myslím, že máme rovnaký názor a Európsky systém je pravdepodobne tým najambicioznejším aj z pohľadu registrácie. Na teraz na každom plenárnom zasadnutí hovoríme o tom, že mm, treba urobiť viac, e, mm, hovoríme o potrebe ďalších registrov, skutočného vlastníctva. V tejto práci budeme ďalej pokračovať. Niektoré krajiny sú otvorenejšie, iné menej, ale naozaj musíme hovoriť jasnou rečou, aj keď hovoríme s medzinárodnými partnermi, šírime osvetu v tomto smere. Neudeje sa to, neudeje sa tak za noc, ale aj iné jurisdikcie musia začať e, myslieť na to, že to nemôžu, že to nie je niečo, čo môže byť zahmlené, ale že treba na to naozaj myslieť a pracovať na tom. Pán Garikáno, ďakujem. Pranie, boj proti praniu špinavých peňazí je jedna e, z tých e, vecí, kde je naozaj niekedy, eh, je naozaj niekedy zrejme to pokrytectvo inštitúcií a mm, občania, občania, eh, občania majú pocit, že bojujeme proti tomuto javu, ale my eh, tie sluby neplníme zkrátka. Pra, prečo hovorím Prečo to hovorím? Niekedy e, tí, ktorí pokračujú, tí, tí, ktorí potrebujú kapitál, tak si zakrývajú oči. Jednoducho, niektoré krajiny si svoju prácu nerobia a do istej miery to súvisí aj s tým, podľa toho, čo povedal pán Kampa, súvisí to s tým, že nemáme vlastne k dispozícii efektívnu harmonizáciu a s tým súvisia aj moje otázky na komisiu. Poprvé, uh, Cesta, ktorou sa uberáme, teda smernice a to, že krajiny rozhodujú o súlade a podobne, ehm, táto cesta jednoducho nefunguje, nie je správna pre krajiny a nemohli by sme namiesto smerníc jednoducho zaviesť priamu, priamu reguláciu, kde by figurovali sankcie, monitorovanie a tak ďalej. Ďalej, pokiaľ ide o dohľad, Nuž e, tam sa zdá e, rozumné, že by, e, že by sme mali postupovať že tak, že táto práca nebude dobrovoľná že, že bude povinná. Mohli by sme aj v tomto smere postupovať takto? Čo si o tom myslíte? A e, aké sú prekažky práce EBA? aké zdroje by potrebovala na to, aby si náležite vykonávala spolu, svoju prácu, aké nástroje by potrebovala. Ja, sa, ja chcem ubezpečiť pána Kampu, že skupina Renew stojí za jeho úsilím, za úsilím celého týmu a naozaj nám na tejto veci záleží. Sľubujeme, že podporíme akékoľvek úsilie komisie Chceme, aby sa Chceme, aby sa tieto pravidlá náležite zaviedli a boli náležite uplatňované. A tretia otázka pre pána Kampu. Kryptoaktíva sú obrovskou výzvou pre e, boj proti špinavým peniazom a myslím, že v tom sa všetci zhodneme. Ako ako to vnímate vy, ako plánujete bojovať s týmto javom. Takže nech sa páči, Poprosím zástupcov komisie, ďakujem za vašu prvú otázku, teda aký je najlepší európsky nástroj na to, aby sme lepšie bojovali proti praniu špinavých peňazí. Myslím, že tu trošku treba myslieť otvorenie, nechať, nechať si mysel otvorenú. Um, postupujeme Ehm, v tomto vieme, že niektoré veci už boli zavedené. Uvidíme, treba si vyčkať na to, čo bude fungovať, čo bude fungovať menej, povedzme. Dnes môžem povedať toľko, že určite si to budeme musieť zanalýzovať do budúcna, pozrieť sa na to, čo robíme dobre a čo by sa dalo regulovať na európskej úrovni, čo by malo zostať na národnej úrovni a kde by členské štáty mali mať možnosť väčšej flexibility. Ku kolegiu dohľadu, nuž ten názov nie je tak dôležitý, ale to, čo je dôležité, je, aby sme sa spoločne stretávali, boli sme totiž svedkami toho, bo teda vidíme, že ľudia pracujú na rozličných častiach, ale pracujú na tom istom cieli a z našej perspektívy e, na niektorý, v niektorých miestach chýba ešte vzájomná dôvera, preto je to oblasť, na ktorej treba ďalej pracovať, aby si ľudia dôverovali, aby si vymieňali informácie, Niekedy je to taká, taký konzervatívny postup, ale napríklad e, kolegium dohľadu by mohlo byť fórom, kde by takáto spolupráca a výmeny mohli, mohli fungovať. Ja pracujem na DG Justice, ktoré sa, v ktorého gestii nie je EBA, ale ja môžem povedať, že dostatočné zdroje na účely boja proti AML sú veľmi dôležité a určite treba dostatočný počet pracovníkov na to, aby práca na tomto spise mohla pokračovať. Čiže len toľko poviem. Pán Kampa. Ďakujem. Ďakujem za položené otázky. pokiaľ ide o EBA a požadované zdroje, my spolupracujeme aj s kolegami z DG Justice, snažíme sa, snažíme sa mm, pracovať na otázke zdrojov, um, plánujeme samozrejme pokračovať v našej spolupráci aj do budúcna, pripravujeme uh, revízie, implementácie, na teraz uh, na tom pracujú traja ľudia a od apríla e, teda komisia teraz má, má na, chce realizovať dvoročný plán, ale ako hovorím, Um, určite na tom budeme pracovať. Kryptomeny, kryptoaktíva v roku 2014 EBA už vyslala vyrova, vy, varovanie ohľadne možného rizika v súvislosti s kryptoaktívami v zásade tá anonimita, e, ktorá je s nimi spojená spolu, spolu s spolu s geografickou rýchlosťou sa stávajú obrovskou výzvou e, v boji proti AML. A my sme, my sme bankovým orgánom a Mm, treba konštatovať, e, že, že, máme, že máme vlastne dva legislatívne akty a tieto aktíva sú, sú, sú definované dvomi, dvomi spôsobmi ak, ak, ak, e, teda, ak, ich nazýv, ak, ak ich nazveme finančnými aktívami, tak na to máme MIFID a keď ich nazývame elektronickými peniazmi, tak potom sa na to stiaví na legislatíva. Ale, ale je tam samozrejme veľká medzera. Napríklad, ak by sme išli posudzovať Libru ako elektronickú menu a tak ďalej. Takže, Sven Gigl, poprosím vás, vážení kolegovia, e, buďte struční vo svojich vystúpeniach, aby sme držali časový harmonogram. Ďakujem. My sme si všimli, že všetky aktivity, respektíve všetky aktivity komisie počas leta a e, pred letom. Ďakujeme veľmi pekne za vynaložené úsilie, ďakujeme aj za navrhovanú metodiku. Je škoda, že čierny zoznam členské štáty neprijali. Teraz sme v procese revízie metodiky. No a k tej metodike, pani sa chcem spýtať. Poprvé, keď ju porovnávame s daňovým čiernym zoznamom, tak e, v daňovom prípade máme aj šedý zoznam, keď sú krajiny e, monitorované a keď čakáme na ich ďalšie kroky. Prečo vo vašom návrhu nie, nie je zakotvený žiadny e, šedý zoznam? Po druhé, je tu 12-mesačná časová lehota pre tretie krajiny a dovtedy sa vlastne nič neudeje. Ja som, rozumiem tomu tak, že predtým bol plán na 6-mesačnú lehotu, čiže je tu isté riziko pre tretiu krajinu, čo čakáme 12 mesiacov a uh, Ehm, nič sa nedeje. Tretí bod. Vy ste hovorili o zanalizovaných nedostatkoch, eh, a, ale predtým, než bude vydaný delegovaný akt a, a dôjde k zaradeniu na čierny zoznam, tak prejde 12 mesiacov. Čiže, čiže medzi analýzou a skutočným krokom prejde, prejde niekoľko mesiacov. Neviem, či to nie je bezpečnostné riziko. A teraz sa vyjadrím k tomu, čo povedal Polten. Keď sa pozriete na FRTF, ak FRTF analizuje členské štáty, tak zverejňuje správu. Európska únia musí eh, teda musí postupovať transparentne a nerozumiem, nerozumiem tomu, eh, že ne, nezverejňujete vaše správy. To musí byť, to je predsa verejná informácia. A preto žiadam komisiu, aby trošku doladila svoju metodiku a v duchu toho, čo my od vás chceme, a aby ste nepodliehali tlaku členských štátov um, v tom, aby tá metodika um, zostala taká slabšia, keď, keď dochádza k zraďovaniu členských štátov, alebo teda tretich krajín na zoznam. Ďakujem veľmi pekne. Všetky otázky eh, som si zaznamenala. Neviem vám presne dnes povedať, o aké lehoty ide, ale stručne sa teda vyjadrím čiastočne gentlým otázkam. Či e, by mal existovať nejaký predbežný zoznam pred tým, než bude vydaný oficiálny zoznam, to je právna otázka, pretože e, ten, právny, ten zoznam je zostávaný v zmysle článku 9, e, sú musíme na základe nedostatkov sa rozhodnúť. tak Potom krajiny majú určitý čas na to, aby došlo k korekciám, a, ale mám pocit, že tu sa jedná skôr o nejaký politický zoznam. Nie, ten daňový zoznam. Keď sa zistilo, že krajina vykazuje nejaké nedostatky a keď na nich čakáme, aby e, skorigovali svoje kroky a počas toho obdobia sú tieto krajiny zaradené na šedý zoznam, ale vy také niečo nenavrhujete. Tam sa vyžaduje určitá transparentnosť. Ak máme pocit, že krajina porušuje určité zásady, tak verejnosť by mala, e, si, verejnosť by si mala byť toho vedoma. Áno, ako hovorím, dnes sa k tomu neviem vyjadriť, či áno alebo nie. Určite sa k tomu vrátime neskôr. Um, pozrieme sa na tento postup, či nám bude môcť slúžiť ako inšpirácia. Lehoty. Lehoty by nemali byť ani prikrátke, ani pridlhé. Potrebujeme reálnu lehotu, ktorá vyvinie určitý tlak na členské štáty, ale zároveň im umožní uh, Um, postupovať a realizovať náležité reformy, nezabúdajúc na uh, postupy v príslušných parlamentoch, môžu vystať nejaké ústavné záležitosti. Nedáva zmysel nastaviť lehotu, ktorá sa nedá náplniť, ale súhlasím, že tá lehota by nemala byť pridlhá, aby, si, aby, aby sme vytvárali pocit, že majú nekonečne veľa času. Čiže áno, musí to byť musí to byť zlatá stredná cesta. K otázke správ a toho, ako zverejňovať tieto správy. Ja som na úvod už uviedla, že e, sme sa zaviazali k tomu, e, samozrejme sme sa zaviazali k tomu, aby bol parlament informovaný. My vás budeme informovať, budete mať možnosť sa oboznámiť s našimi správami, posúdeniami. Pokiaľ ide o zverejnenie e, a to, aby sa verejnosť mohla, aby verejnosť mohla nazrieť do týchto správ. Neviem sa k tomu vyjadriť. Musíme sa pozrieť na to, akým spôsobom je to nastavené v FRTF. Čiže toto je akýmsi spôsobom nejaké porovnávacie hodnotenie, ale pozrieme sa na to predtým, než príjmeme konečné rozhodnutie, ale zaznamenali sme si. Ďakujem. Norberg. Um. Ďakujem. Podľa Europolu 1%, 1 celého brutosociálneho produktu Európy pozostáva z nelegálnych zdrojov alebo pochybných zdrojov. To zodpoveda približne veľkosti celkového rozpočtu EÚ. V júli 2019 zverejnila komisia vyhlásenie, podľa ktorého sa pranie špinavých peňazí najefektívnejšie na úrovni EÚ potláča na rozdiel od vnútroštátnej úrovne a e, hovorila, že miesto nariadenia treba smernicu na tento boj. Je to priznanie toho, že piata smernica o praní špinavých peňazí sa ukazuje ako nedostatočný nástroj na dosiahnutie svojho účelu. A znamená to, e, že pokiaľ ide o úrad pre bankový dohľad, tak tento boj si vyžaduje ďalšie právomoci skôr, než, sa, než budeme mať údaje o výsledkoch kompetencie. Sa takto komisia rozhodla a naznačila, že všetko sa zdá nedostatočné, takže mám dve otázky na vás. Poprvé, aké ďalšie kompetencie majú odovzdať európske členské štáty na Európsky bankový dozor? a ktoré sú konkrétne problémy, ktoré by takéto presunutie kompetencií na úroveň EÚ vyriešilo. Po druhé, súhlasíte s tými, ktorí hovoria, že piata smernica E, o boji s praním špinavých peňazí je zlyhaním. Je zlyhaním ešte skôr, než ju členské štáty úplne implementovali. Zdieľate tento názor? Nech sa páči komisia. Ďakujem veľmi pekne. K vašej prvej otázke. Nie je to správna cesta E, ísť cestou vpred, že budeme vyberať kompetencie, ktoré by sa harmonizovali na európskej úrovni, skôr než máme jasnú predstavu a obraz, kto čo robí a kto by mohol robiť veci lepšie. Ja si myslím, že to, čo sme v správe urobili, ktorú sme vydali v tejto správe z konca júla, tak tam je pomerne dobrý obraz e, nedostatkov, pokiaľ ide o spoluprácu medzi rôznymi orgánmi v tejto oblasti a na to musíme ďalej spracovať a mať jasnú analýzu skôr, než pôjdeme k nejakým urýchleným európskym riešeniam. Toto je jedna možnosť, ktorá sa príjme alebo nie. Vyžaduje si však väčšiu analýzu z našej strany, ako aj zo strany tých, ktorí pracujú v teréne. Druhá otázka, piata smernica naozaj je tu lehota na implementáciu január 2020. To, čo môžem dnes povedať, je, že ako aj v prípade štvrtej smernice, a robíme to stále, preveríme veľmi dôsledne, či členské štáty implementovali všetky právne požiadavky, ktoré mali implementovať, najmä pokiaľ ide o e, vlastníctva a práva prívodu benefi- prístupu beneficienta a uvidíme, čo máme urobiť viac a uvidíme, či sa veci vyvíjajú správne. Spolupracujeme na tom, ale ešte priskoro sa k tomu vyjadriť. Za EKR nevidím tu pána Rappinga. Je tu niekto iný, ďalší za EKR, ktorý by sa chcel ujať slova? Ak nie, tak GUE. Dimitrius, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Ďakujem vám, pán Kampo. Myslím si, že všetky politické skupiny Európskeho parlamentu podporujú túto iniciatívu a z toho, čo som počul o predrečníkov, prichádzam k záveru, že nikto nie je spokojný s tým, čo vidíme v súčasnosti s efektívnosťou pri potlačaní trestnej činnosti. Boj proti praniu špinavých peňazí je potlačanie jedného druhu trestnej činnosti. A to vidíme jasne, bez toho, že by sme boli expertom. Vidíme, že tu niečo nefunguje pretože sú tu novinári, ktorí stále odhalujú rôzne škandály a tieto škandály e, e, neodhalili európske alebo vnútroštátne orgány a nepotlačajú ich. To znamená, že musíme robiť stále viac, aby sme sa s tým vyrovnali. Teraz komisia pán Kampa. Čo máme vlastne robiť? aby sme efektívnosť vnútroštátnych ako aj národných e, európskych orgánov posilnili. Čo treba zmeniť na legislatíve, e, zákonodárnom procese a ako má vyzerať spolupráca vnútroštátnych orgánov a ako by sme mohli obísť tlak členských štátov, pretože vidíme, že členské štáty vytvárajú rôzne prekážky, brania nám v tom, aby sme sa dostali ďalej. E, rada nechce ani prijať nejaký blacklist. Takže čo treba zmeniť a očakávame od vás návrhy ako aj konkrétne iniciatívy. Ďakujem. Za komisiu, nech sa páči. Pokiaľ ide o mňa, tak tá prvá vec, na ktorej treba pracovať, a vychádzam tu zo začiatku našej diskusie, je to vynúcovanie a správna implementácia. Nepomôže nám dokonalý európsky právny rámec na právnom základe, ktorý sa nevyužíva. Členské štáty tu majú veľkú mieru zodpovednosti pri plnení týchto povinností ktoré vyplývajú z prijatej smernice potlačajúcej pranie špinavých peňazí. A keď sa pozrieme na to, aká bola situácia pred piatimi rokmi, tak z nášho pohľadu je našou úlohou sledovať, či sa záväzky plnia, realizujú a to robíme. A to sa týka nielen tej právnej transpozície, ale aj praktického uplatňovania nie je to niečo, čo sa dá urobiť zo dňa na deň. Je to úloha náročná na zdroje. Pracujeme na tom, takže ja by som žiadala troška opatrnosť pri žiadaní novej legislatívy na úrovni EÚ. Žiadalo by sa totiž o to skôr, než máme jasný obraz o tom, aká je situácia, čo sú jej príčiny, či sú príčiny v legislatíve, ale momentálne sme v procese implementácie a my sme plne pripravení zohrávať našu úlohu. Neviem, či pán Kampa by chcel reagovať. Áno, súhlasím s odpoveďou komisie. Implementácia je v súčasnosti veľmi dôležitá. Aj my sme pripravení zohrávať našu úlohu ale ako bolo povedané, veľká miera zodpovednosti je na členských štátoch a cieľom by malo byť homogénne uplatňovanie AML, ktoré je účinné a vychádza z hodnotenia rizika. Čiže členské štáty majú tú veľký priestor a povinnosti a zodpovednosť. My môžeme plniť svoju úlohu, ale výsledok je výsledkom spojeného úsilia, spoločného úsilia, Ďakujem. Druhé kolo, čas 4 minúty, prosím. Keby ste e, e, znižili čas 4 minúty, máte teraz 1,5 minúty na otázku. Áno, ďakujem, hovorí Max. Mám otázku na komisiu. Vo februári tohto roku Európsky bankový dohľad začal konanie voči bankovému dohľadu Dánska a Estónska pre možné obchádzanie unijného práva Správa je veľmi kritická a veľmi jasne pomenúva problémy, ale to slovo dohľad, supervisors, e, tí správu zjemnili európsky pracovníci alebo pracovníci európskych štátov v dohľade, pretože sa boja toho, že takáto správa by sa raz mohla týchať aj ich takýto. Takto predstavitelia národných orgánov bankového dohľadu oslabili možnosti EBA a poškodili ju. Aký, aké poučenie máte z tohto prípadu? Začali ste vlastné vyšetrovanie? Ak áno, akým, s akým výsledkom? Po, odpoviem po nemecky. EBA prijala toto rozhodnutie. Je to nezávislý orgán. Komisia sa nezúčastňovala tohto rozhodovania. My sme ani neboli v miestnosti, keď sa rozhodnutie prijalo, mohli sme to len zobrať na vedomie, ale neznamená to, že nemôžeme úplne nič urobiť. Sme, stále analizujeme prípad, riešili sme ho aj v našej správe z júla, ale okrem toho Pracujeme aj na ďalšej analýze. Sme v kontakte s dánskymi a estonskými úradmi. To sú už pomerne staré prípady. ale potrebujeme viac informácií z Estonska a Dánska, aby sme videli, či môžeme niečo urobiť. Môžeme začať konanie pre porušenie zmluvy, ale na to potrebujeme dosť informácií. Ale ako som povedal, prípad nie je uzavretý, ešte stále ho analizujeme. Pán Kampa? Ak môžem veľmi stručne, chcem sa len vyjadriť k rozhodnutiu, ktoré prijala rada. Poprvé, rada posudzuje, či úrady majú riadne procesy, zdroje a angažovanosť pri posudzovaní rizika z hľadiska AML smernice. Čiže náš postoj sa týka dohľadu, nie toho, čo sa stalo v banke. Potom Komisia už povedala, je to starý prípad, nie je to prípad, ktorý by vychádzal zo súčasnej legislatívy, je to zo starej legislatívy. A mysleli sme si, že je dôležitejšie riešiť prípady, ktoré sa týkajú aktuálnych pochybností vzhľadom na politiky či postupy. Táto vec sa týkala roku 2014 a prebiehala podľa vtedajšej legislatívy. To ovplyvnilo rozhodovanie v predstavenstve. Ďakujem za SAD, pani Ninegil. Ďakujem. Moja prvá otázka sa týka EBA. Vítam tú skutočnosť, že máte silnejší mandát. To je naozaj podľa mňa užitočné ale obávam sa, že sa stále pozeráme na papierového tigra. Hovorili ste o troch až jedenastých ľuďoch, ktorí majú bojovať proti praniu špinavých peňazí v celej EÚ. Mali sme veľké prípady, Malta, Nemecká banka, miliardy, miliardy peňazí sa preprali v minulých rokoch. A ja si teda myslím, že treba asi iné zdroje na to, aby sa s tým účinne bojovalo. Viem, že ste povedali, že sektor nechce veľa pravidiel, ale problémom je to, že tie nie sú riešené, problémy nie sú riešené. My potrebujeme sankcie, takže moja otázka je, myslíte si, že súčasné sankcie sú postačujúce, sú dostatočne odstrašujúce? Pretože teraz banky len odložia peniaze na bok. A čo by boli silnejšie sankcie? ktoré by boli účinnejšie. Ešte ku komisii. Ja viem, že ste povedali, že členské štáty sú rezistentné, pokiaľ ide o vytváranie nových orgánov. Skúmali ste alternatívy, ako zlepšiť koordináciu a spoluprácu e, cez hraničného charakteru? Mohli by sme mať možno osobitnú časť Europolu tým, že by sme zreformovali jeho mandát. Po druhé, Christine Lagarde včera zdôraznila potrebu silnejšieho konania v oblasti prania špinavých peňazí. Akú úlohu by ECB tu mohla zohrávať, aby sme mali účinnejšie vynúcovanie? Mohla by začať komisia? Áno čo je najlepšia cesta vpred, aby sa zabezpečila lepšia koordinácia a spolupráca, tak to nie je riešenie jedna veľkosť všetkým. To je veľmi e, rozmanité. Našou úlohou je dať dokopy rôzne ich aktérov, aby si sadli za jeden stôl, aby sa zistilo, čo sú tie oblasti, kde kooperácia, dialog nefungovali, čo je problémom, prečo to nefunguje a čo môžeme urobiť. K Europolu a ECB sú tam rôzne teoretické možnosti Vidíme tu určité možnosti napríklad s Europolom sladom na právny základ, pretože je to policajná organizácia. Nepracuje až tak v oblasti prevencie, ale neznamená to, že by Europol nemohol zohrávať úlohu. Samozrejme, Europol aj dnes robí analýzy a pomáha. Dôležité je zistiť, aké organizácie by mohli na európskej úrovni byť vybavené tak, aby sa zosilnila spolupráca. Pre nás je tu tá otázka vzájomnej dvore, dôvery veľmi dôležitá. A e, tie slabé miesta budeme musieť odstrániť. Pán Kampa. Ďakujem. Ďakujem za vašu otázku. Už v úvode som povedal, že EBA je orgánom dohľadu, ktorá má svoj mandát a to je usmerňovať, posilňovať spoluprácu, rozširovať znalosti, posilňovať koordináciu a posudzovať efektívnu implementáciu. Ale E, jadro, gro dohľadu v oblasti AML je na pleciach vnútroštátnych orgánov. Záležitosti počtu pracovníkov, tak musím zopakovať to, čo sme povedali. My pracujeme skôr v oblasti prevencie na európskej úrovni. My nie sme aktívnou zložkou. Ďakujem. A teraz pán Andrej Kovarík. Ďakujem. Ďakujem EBAJ komisii za tento hearing, aj za to, že to môžeme tu napreberať. Vaše odpovede a otázky ukazujú na mnoho otáznikov a nezodpovedaných otázok. Vrátil by som sa a zda k vašim správam z konca júla tohto roka. Komisia E, identifikovala slabé miesta, zraniteľnosť súčasného rámca a povedala, že by sme mali mať určité posúdenie vplyvu. A mali by sme sa zaoberať aj otázkou, ktorá tu už zaznela, a síce, či by nebolo vhodnejšie mať nariadenie na úrovni EÚ a nie smernicu, ako je tomu teraz Chcem vedieť, či sa budete zaoberať takýmto posudzovaním, kedy by mohli prísť výsledky takéhoto hodnotenia. Mohli by ste konkrétnejšie povedať, aké úvahy ste mali, keď ste posudzovali možnosť zmeny z e, smernice na nariadenie? pretože by bolo dobre mať takéto výsledky. A potom možno bolo dobre to mať ešte pred tými júlovými správami. V júli sa spomínajú aj konkrétne odvetvia, ktoré by mohli byť e, freeporty, teda slobodné prístavy v členských štátoch, ktoré by mohli byť priestorom rizika. Mohla by komisia tieto obavy spojené so so slobodnými prístavmi e, objasniť, vysvetliť a povedať, aké právne nástroje sú k dispozícii na riešenie. Komisia? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky k tej prvej. Už sme o tom hovorili, že aký hodný nástroj máme na európskej úrovni. Je dôležité zdôrazniť, že keď raz niečo robíme inak, musíme posúdiť, čo funguje a čo nefunguje. A podľa nás sa ešte musíme viac zaoberať tým, ako piata smernica o potláčaní prania špinavých peňazí bude implementovaná v praxi členskými štátmi a či po tomto období dokážeme identifikovať oblasti, kde členské štáty postupovali úplne inak, pretože smernica E, definuje cieľ a členské štáty buď k tomu pristúpili ambiciozne alebo nedostatočne angažovane. A toto sú veci, kde potrebujeme jasné európske pravidla, ktoré to regulujú. A možno, že niektoré oblasti sa ukážu ako tie, kde členské štáty potrebujú väčší priestor na svoje prispôsobenie ale môžem potvrdiť, že rozhodnutia alebo takéto posudzovanie je dôležitou súčasťou našej práce. Máme to v pláne robiť aj s novou komisiou, pretože my musíme zistiť, ako najlepšie využijeme veci na európskej úrovni. Pokiaľ ide o nadnárodné hodnotenie rizika a hlásenia na tejto úrovni, tak naozaj sme zahrnuli aj nové odvetvia. Slobodné prístavy sú otázkou transparentnosti. A v dôsledku špecifických dojednaní je tu veľmi značné riziko prania špinavých peňazí. Ide tu aj o transparentnosť. Prípady, ktoré sme videli v minulosti, tak si myslíme, že musíme prijať väčšie preventívne opatrenia, opatrenia na zmiernenie ohrozenia, aby sme zmiernili túto oblasť. Ďakujeme pekne za EPP. Otmar Karas. Ďakujem. Dve otázky. Jedna na komisiu, jedna na pana Kampu. Pán Kampa, aj vám ešte raz blahoželám k vymenovaniu do funkcie. V nedávnej revízii SA zdôrazňujeme EFA v rámci boju proti NL, Podľa mňa je dôležité zdôrazniť, že EBA musí mať dostatočne zdroje a dostatočne počet pracovníkov. A to sa chcem aj opýtať na niečo, čo s týmto súvisí. Aké finančné zdroje a koľko pracovníkov skutočne potrebujete na to, aby ste implementovali, aby ste dokázali plniť tieto e, doplnkové kompetencie? Mohli by ste to e, uviezť aj v číslach. Otázka na komisiu. Bez toho, aby ste predbiehali výsledok analýzy, o ktorú sme požiadali komisiu v rámci revízie. Aké sú podľa vás výhody a nevýhody presunú niektorých úloh eh, na novú celoeurópsku agentúru. Ďakujeme pekne. Pán Kampa, ako prvý. Ďakujem. Ja som to zabudol spomenúť na úvod, máme veľmi obmedzené zdroje. Potrebovali by sme to zvýšiť z 3 na 8, takže tak je to príliš málo. A keď sa to už vykonalo, teraz sa tu navrhuje z aktuálnej verzie sa to e, posúdnulo o 5 navyše Myslím, že ak by sme mali tých 5 posun navyše, tak eh, pre nás by to znamenalo veľa. My sme mali orgán, preto je treba zvažiť, ako rýchlo dokážeme rásť. Vlastne by pre nás to znamenalo štvorná, štvornásobenie. Na sa počtom musíme ich vyškoliť, týchto ľudí. Nemyslím, že v najbližších dvoch rokoch dokážeme eh, spracovať väčší počet nových pracovníkov do budúcna potom budú ďalšie potreby, ale chcel by som oceniť úsilie parlamentu v tomto smere. Ďakujem. Ďalej komisia. Otázka pána Karasa nebola jednoduchá, ale je veľmi relevantná, pretože často sa zameriavame na bankový sektor, keď sa venujeme AML. E, za bankový sektor tam je to relatívne jednoduché. Máme bankových dohľadných úradníkov, niektorí sa viac venujú AML. Eh, Čo sa týka nefinančného sektora, tam je situácia mnoho zložitejšia, komplexnejšia, rozmanitejšia. Máme mnoho sektorov, v ktorých pre ne špinavých peniazí sa možno deje, ale pravidlá sú úplne odlišné. Máme sektory, ktoré pripisujú veľký eh, význam svojej nezávislosti, profesnej dôvernosti, Hovoríme teda o právnikoch, notároch. Neznamená to, že by všetko malo byť povolené, ale musíme eh, zvážiť, aké pravidlá sú v platnosti. Potom sú tu aj ďalšie sektory, ako napríklad kasína, ďalej účtovníci. A v tejto veci potrebujem podľa mňa ešte ďalšie analýzy navyše, ak by sa niečo chcelo urobiť na európskej úrovni, aby sa to nastavilo správne, aby sme nemali taký orgán, ktorý nebude schopný sa vysporiadať s týmito úlohami. Budeme to musieť preskúmať, chceme sa tomu venovať, ale neexistuje univerzálne riešenie. Myslím, že zatiaľ nemôžeme byť spokojní. Ešte nám dajte prosím trochu času. Ďalej. Za SAD, pán Nils Forgusen, ďakujem. Ja by som sa chcel vrátiť k otázke v správe EBA z apríla tohto roka, čo sa týka Danske bank. Tá bola zaplatená do prania špinavých peňazí. Išlo o veľké sumy. Je to jeden z najväčších daňových škandálov v dejinách sveta vôbec. Údajne e, bolo dosť zaražajúce, že nedošlo k skonštatovaniu porušenia unijného práva. Viac ako 200 miliard eur pritom bolo prepraných v Estónsku. Mala pobočka Danske Bank v rokoch 2007 až 2015 sa tomu venovala. Dánske orgány dostali varovanie, e, nič neurobili, zaslali e-mail Denis Danske banke, pýtali sa, či všetko v poriadku, e, dostali odpoveď, že áno, všetko v poriadku a nič sa neurobilo. Bol to obrovský škandál, nielen v Dánsku, ale celkovo v dejinách pre špinových peňazí. To, že EBA to uzavrie tak, že nedošlo k porušeniu unijného práva, to je naozaj škandalozné z môjho pohľadu. Ak nedošlo k porušeniu v tomto prípade, tak vlastne nemá zmysel vôbec, aby sa tým orgány zaoberali, aby to šetrili aby sme mali takéto unijné právo, ktoré v tomto prípade, keď jasne došlo k porušeniu, tak eh, sa nedá uplatniť. Isté, že nielenže to ohrozuje povesť EBA v Bdánsku. myslím, že to eh, poškvrnilo povesť EBA celkovo, teda chcem sa opýtať komisie, ako sa chystáte eh, navrhnúť úpravu legislatívy pravidiel, tak aby sa napravila táto situácia. Napríklad v prípade, že sa ukáže byť jasný konflikt záujmov, keď dánske orgány jednoznačne zamietajú správy, tvrdia, že nedošlo k porušeniu legislatívy, ste, že oni majú záujme a brániť svoju pozíciu, ale ja sa chcem opýtať, ako navrhujete vy túto situáciu napraviť? Chystáte sa navrhnúť nejaké riešenie, pretože my potrebujeme silnú EBA, aby dokázala bojovať Komisia. Všetci sa zhodneme na tom, že musíme mať silnú EBA. Ale EBA musí mať aj dostatočne silný mandát. už sme sa začali týmto smerom oberovať. Začali sme, pardon, uberať. Začali sme revidovať pravidlá, legislatívu, chystáme sa posilniť eh, vládne pravidlá ktoré sa týkajú Európskeho bankového orgánu, taktiež e, chceme zajistiť vyššiu objektívnosť v rámci rozhodovania. Toto je prvý krok z môjho pohľadu, snažme sa ho naplniť. tak aby sa ukázalo, či to postačí, alebo či sa bude musieť ďalej ešte upravovať e, štruktúra EBA. Unijné právo je jedna z činností, ktorým sa venuje EBA. Nie je to jediná. Chcela by som zdôrazniť, že EBA toho robí veľa. Snaží sa ponáhať nám skonkret, viac konkretizovať aj naše pravidlá boja proti praniu špinových peniazí, ale rozhodne budeme sa venovať týmto otázkam. Ďakujeme. Za zelených pán Sven Gigold. Keď mám rečnícky čas, e, vždy sa mi darí, že mám po svojom boku od Mara Karasa. Isté, že nech sa páči. Pán Kampa ešte. Ďakujem, ja by som len stručne zareagoval, ako povedala komisia toto je jeden z našich najvýznamnejších nástrojov, ktorý využívame. Myslím, že by som mohol objasniť, keď spomínate prípad EBA proti Danske Bank. E, prípad e, BUL nebolo voči inštitúcii, išlo voči dohľadným orgánom v Dánsku aj v Estonsku. Sú primerané mechanizmy v platnosti, ktoré sa vedia nasadiť My, keď zvažujeme, aké rozhodnutie by sa mohlo prijať v budúcnosti, aby sa zmenilo využívanie nástroja BUL, u nás prevláda názor, že tento prípad dokazuje, že tento nástroj je efektívny v vyhodnocovaní aktuálnej situácie, či sa efektívne dodržiavajú pravidlá o niečo menej efektívne sa vyhodnocuje ex post, aké negatívne dopady sa prejavili z minulosti, z historických situácií, ako sa legislatíva uplatňovala v minulosti. Do budúcna sa chystáme tieto nástroje využiť a už sme ich aj využili o mnoho efektívnejšie. Ďakujem. Ďakujeme, Sven. Chcel by som sa opýtať komisie na plnenie existujúcej smernice o boji proti praniu špinových peniazí. Pred dvoma rokmi členské štáty mali implementovať MD4. Chcel by som sa opýtať, už ste teda spustili isté postupy vo veci porušenia legislatívy, ale chcem sa opýtať, kedy konečne uzavriete kontrolu transpozície eh, tejto časti smernice a, delaš, a ďalej, kedy ukončíte kontroly transpozície AMLD 4 a tiež kedy zaistíte plnú implementáciu AMLD 3. To je skutočne stará smernica. Nemecká jednotka finančného spravodajstva je kľúčová v celom európskom rámci a podľa všetkých expertných informácií v Nemecku nefunguje a predstavuje to skutočné bezpečnostné riziko, pretože informácie, ktoré poskytujú banky a ostatné orgány, sa neposkytujú včas s dostatočným spravodajským potonom polícii. To znamená, že to spôsobuje veľké bezpečnostné riziko. Teda chcem sa opýtať podrobne, kedy konečne dokážete presadiť do praxe existujúcu legislatívu, ktorú sme tak prioritne schválili. Ďakujem. Komisia. Ďakujem, pán Gigold. Priblížim aktuálny stav veci k štvrtej smernici boja proti praniu špinavých peniazí. Začali sme konať veci porušenia proti všetkým členským štátom. V otázke toho, či táto štvrtá smernica bola riadne implementovaná V rámci tohto sme tiež postupili prípady súdnemu dvoru. Pozitívne správy sú v tom, že k dnešnému dňu sme uzavreli kontrolu úplnosti e, tie závery trvali istý čas, e, kým sme dokázali spustiť právne konanie voči členským štátom, ale teraz už máme konkrétny prehľad. Teda Ešte sa ale pracujeme na tom, či v týchto analýzach e, e, sa objavili nejaké nezrovnalosti, nedostatky v hodnotení. E, tento proces ešte stále nie je ukončený. Sme v kontakte s mnohými členskými štátmi, vrátane Nemecka, ale aj s inými, aby sme dokázali naše hodnotenie uzavrieť. Zatiaľ sa to uzavrieť nepodarilo. Pokúsime sa však urobiť to čo najskôr. A potom uvidíme, či sa musí spustiť formálne konanie. Ja som sa pýtal, kedy chcete uzavrieť kontroly korektnosti. Už dva roky e, to beží, kedy sa to chystáte uzavrieť. Možno budeme musieť postupovať vo fázach Najskôr musíme mať e, plnú legislatívu spustenú, aby sme vyhodnotili, čo je vhodné, čo nie je vhodné. Tiež sa to chystáme teda urobiť v viacerých krokoch, ale nedokážem vám dnes povedať, že to ukončíme do dvoch, troch mesiacov. Bude to záležiť od komplexnosti, ale môžem povedať, že je to rozhodne pre nás priorita. Máme na to nasadený silný tím a budeme sa venovať všetkým otázkam, ktoré s tým súvisia. Vnímame to ako prioritnú oblasť, ale ako som už povedala, trvá to istý čas. Keď sme začali to prvé konanie, napokon sa nám to podarilo uzavrieť to, teda ja sa aj k tomuto stavím optimisticky, že aj tu sa dopracujeme k zdarému výsledku. Ďakujem. Ďakujem. Ešte máme k dispozícii čas Gunnar Beck z ID a potom ešte dvaja kolegovia v rámci CatchDI. Ďakujem, pán predsedajúci. Jedna otázka na komisiu, konkrétne jeden sektor, ktorému komisia zatiaľ nevenovala pozornosť v súvislosti s bojom proti praniu špinových peňazí, je úloha mimovládok. Už v minulom roku maltský komisár pre mimovládky Kenneth Wayne teda požadovala, aby legislatíva na boj proti praniu špinových peňazí v EÚ sa zameriavala aj na sektor mimovládok. Keďže sú jednoznačné dôkazy o tom, že mimovládky sa používajú ako nástroje na pranie špinových peňazí. Manival orgán boja proti praní špinavých peniazí e, Rady Európy súhlasí s profesorom. Preto sa chcem opýtať, prečo komisia sektor mimovládok zatiaľ nezačlenila do svojho boja proti praniu špinových peňazí. Veď ugandská vláda predsa už pred rokmi tento problém uznala a v roku 2017 prijala zákon eh, v rámci boja proti praniu špinových peňazí. Ďakujem. Komisia. A dovolím si odpovedať po nemecky. My sa venujeme všetkým prípadom, kde sú indície, že došlo k nelegálnym transakciám. Teda eh, týka sa to celého širokého spektra ale musíme sa snažiť nejako neobmedzovať činnosť mimo vládok. Nemôžeme vychádzať automaticky z predsvedčenia, že ide o zločincov. Ak sa objavia aj jednotlivé prípady, samozrejme musíme ich zanalizovať. Zatiaľ nemáme dostatočné indície, že existujú problémy aj v EÚ v tomto sektore, ale sme v kontakte aj s Manual a ostatnými orgánmi. Rozhodne sa tomu budeme venovať, ale zatiaľ sme nezaznamenali dostatočné náznaky toho, že by bolo potrebné eh, zvýšiť eh, analýzu rizika v tomto smere v EÚ. Ďakujem. Teraz v rámci KHDI, pani Jakol za zelených. Ďakujem. Prepačte, e, na to sú len dve minúty. Chcem sa opýtať na úlohu internetových bank tzv. Majú jednoduchý prístup k praniu e, peňazí, sú veľmi e, laxné z hľadiska potrebovania sa pravidlám, taktiež nemajú dostatočne jasne stanovené rámce Banky sa podrobujú regulácii, dohľadu, internetové banky. Tým záleží len na podeli na trhu, e, záleží im na akcionároch. Akú úlohu sa snažíte e, prevziať na seba v tomto smere? A chcem sa ptať ešte okrem toho komisie, čo sa týka e, subjektov mimo finančného systému úlohy firmných registrov, taktiež veľmi mm, benevolentné pravidla v niektorých krajinách. Niektoré krajiny sú tým veľmi dobre známe dokonca. Veľmi e, jednoduché postupy registrácie, taktiež e, predkladania výkazov o finančnej činnosti, to spôsobuje vlastne e, tie slabé články. Netýka sa to teda len finančného systému, ale iných systémov. Čo nám tomu môžete povedať? Ďakujem. Ešte pred odpovediami dám slovo pánu Psilarovi. Ďakujem, pán predseda. Počúval som vystúpenie misie ešte predtým, ale myslím, že to musí byť trošku aj frustrujúce pre nich. Naozaj sa snažili, chceli, aby legislatíva bola lepšia, ale my sme sa dosiaľ nedopracovali e, tam, kam sme chceli. Máme tu trestnú činnosť a hovoríme o AML, ako by to bol nejaký teoretický technický koncept. Nie je to, je, je to spojené s obchodovaním s drogami, s obchodovaním s ľudskými bytostiami a tak ďalej. Čiže naozaj, ak vieme, že systém zlyháva a nemáme nástroje, tak Nehovorme o tom ako nejakej technickej téme. Je to, je to občanov a naozaj e, mali by byť podmienky primerane nastavené. Čo nemali by sme byť defenzívni, ale ofenzívni. Ak sa nám podarí pokročiť, tak potom by sme mali pristúpiť k ďalšiemu kroku. Počas vypočutia sme počuli, že v januári 2020 bude predložené posúdenie a potom o dva dva roky správať. Čiže, ale veci, veci postupujú rýchlo. Um, ehm, Pachatelia sa prispôsobujú veľmi rýchlo takisto, čiže sú tu členské štáty, ktoré, ktoré, ktoré namietajú, ale spolupracujme, čiže teraz ku konkrétnejším otázkam. Komisia, bolo by rozumné, ak by parlament predložil iniciatívu, napomohlo by to k rozpracovaniu niektorých tém, ktoré by vytvorili lepšiu perspektívu pre jediný subjekt, jediný orgán, ktorý by nahradil súčasný inštitucionálny rámec a po druhé, a to je rovnako dôležité z pohľadu toho, e, pán predseda prerušuje rečníka, No a pokiaľ ide o EBA, máte, máte dostatočné zdroje na zriadenie FIU? Naozaj v, máte v súčasnosti mandát na riešenie tohto typu krokov, tohto typu opatrení v spojitosti s FIU? Poprosím, pokiaľ ide o odpovede a závery zo strany komisie. Nech sa páči. Áno, k tej prvej otázke k registru spoločnosti a problémom s tým spojeným. Nedávno e, aj vďaka sperniciam a ďalším aktom dôjde k posunu v transparentnosti a dojde k zmene aj v prístupových právach a samozrejme myslím, že sa nám podarí takýmto spôsobom pomerne veľký krok vpred. Aj pán Gigold sa pýtal na niečo podobné. Uvidíme, ako to budeme môcť potom pretaviť do tej medzinárodnej sféry, najmä z pohľadu aj z pohľadu práce, ktorú vykonal FRTF. Pokiaľ ide o tú druhú, e, o druhú otázku k tomu spojenectvu spolupráci, myslím, že počas uplynulého obdobia sme dobre spolupracovali, nedeleno analýzu, pracovali sme na tej piatej smernici, môžeme konať rýchlo, ak vystane potreba, ale ja som najmä chcela zdôrazniť, že potrebujeme aj dobrý základ, z ktorého potom budeme môcť vychádzať. V opačnom prípade nebude naša legislatíva úspešná a to by nebolo určite dobre. Je dôležité, aby sme pokračovali našej práci, aby sme diskutovali o budúcej architektúre. Áno, určite chceme s vami o tom diskutovať. Mali by sme si ponechať v tomto smere otvorenú mysel. Uvidíme, uvidíme kde by jednotlivé komponenty bolo lepšie realizovať či na národnej úrovni alebo na európskej úrovni. Takže samozrejme sme otvorení ďalšej spolupráci. Pán Kampa. Ďakujem k prvej otázke internetové banky. Čiže všetky banky podliehajú rámcu dohľadu. No a pokiaľ ide o due diligence, náležité preskúmanie, to stále platí, čiže k tomu, k tomu dochádza. No a samozrejme môže, môže to byť identifikované v mnohých prípadoch ako cezhraničná výzva, Um, pravidlá a prax sa často ale naprieč úniou líši. Musíme jednoducho aj to, ako sa vyhodnocujú e, klienti, sa môže naprieč úniou líšiť, ale my pochopiteľne sme vydali úsmenia, čiže je tu určité vodítko toho, čo je považované za e, náležité za správne náležité preskúmanie. Potom, pokiaľ ide o FIU v rámci EBA, nemáme takéto jednotky, e, ale prác, spolu, pracujeme na niečom podobnom a v rámci mandátu posilnenej spolupráce e, možno spolupracovať aj na finančných spravodajských informáciách, čiže uh, našou mm, našou... E, my, my nebudeme zhromažďovať informácie, ale, ale môžeme, môžeme extrapolovať e, údaje o údaje k príslušným aktivitám. Viete, tá činnosť sa môže odohrávať v rozličných krajinách únie, ale tieto všetky môžu mať určitý spoločný komponent určitý prienik. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie zasadnutie bude 23. a 24. septembra. Dovidenia. Končím zasadnutie.